So, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass alle pünktlich um 9 Uhr Dobrý deň prajem všetkým. Som rád, že ste všetci prišli presne na naše zasadnutie výboru. Budem hovoriť pomaly. Musím hovoriť pomaly. Poviem prečo. Máme dnes všetky jazyky okrem chorváčiny a irčiny. Pani Sander dnes pozvala e, skupinu návštevníkov. Sú to 12 majiteľia podnikov z Francúzskej národnej federácie e, cestnej dopravy. Naše zasadnutie výboru pre zamestnanosť dnes ukončíme cirka 16.30, pretože potom sa koná zasadnutie koordinátorov. Potom na to zasadnutie koordinátorov máme asi jednu hodinu. Máme tu zápisnicu zo zasadnutia 16. 17. marca. Žiadne výhrady k tomu neboli. A teraz bod 4, Všeobecný rozpočet Európskej únie na finančný rok 2017, všetky oddiely. Jens Geier, vítam ťa. Jens Geier je zodpovedný spravodajca pre uh, túto správu. Kolega Gajer ale je teraz v zápche dopravnej a ide to veľmi pomaly. Ja už ale nemám čo povedať, nemám vám čo porozprávať, nemôžeme predsunúť ani žiaden iný bod e, agendy, pretože e, vlastne tu nemáme tieňových spravodajcov ja správu pána Gajera nemôžem predniesť, on by asi nebol veľmi nadšený, takže vás prosím o pochopenie, musíme počkať, kým pán Gajer príde. Takže prerušujem zasadnutie. Tým niektorí, ktorí ste prišli, prosím, ostaňte tu, pretože e, potom, aby, aby nás nebolo ešte menej, keď nakoniec začneme. ne peut pas faire le point 5 en attendant Non Mohli by sme zatiaľ robiť bod 5, kým čakáme? Pýta sa pán Martin. Ja, wir haben, wir haben keinen, der heute... Nemáme tu nikoho, žiadneho spravodajcu, ktorý má nejakú správu dnes predpoludním, okrem mňa. Mohli by sme teraz urobiť peťku, bod číslo 5, ale problém je, že ja by som diskutoval sám so sebou, lebo tieňoví spravodajcová k mojej správe nie sú tu, okrem Elizabet tie prepačte mi, Mohli by sme diskutovať a boli by sme rýchlo hotoví s tou témou. Ukazuje sa, že spravodajca pre štvrtý bod prichádza. Also kann es sich nur noch um Stunden handeln takže to bude trvať už len pár hodín. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem nun Jens Geier sa, us, sa už oslobodil zo zápchy. Povedzme, že je to len také malé z, omeškanie. Všetko, čo je kratšie ako pol hodina, je len malé omeškanie. Bod 4. Všeobecný rozpočet Európskej únie na finančný rok 2017. Všetky oddiely. Vítam veľmi srdečne Jensa Gajera, ja som ja mu teraz um, okamžite dám slovo, aby sme nestracali čas. Ešte raz sa ospravedlňujem, kolegyne, kolegovia, za oneskorenie. Bohužiaľ, zvyčajne mi stačí, keď o pol deviatej idem do parlamentu a v tomto meste tak či tak um, zlá doprava, takže dnes to trvalo dlhšie. Ja budem musieť teraz hovoriť asi rýchlejšie. Dúfam, že nebudem robiť veľa problémov tlmočníkom. Pokiaľ ide o rozpočet 2017, my čakáme na zverejnenie komisie 25. mája a potom začne tá vážna práca na tomto návrhu. Pokiaľ ide o ten postup, táto správa pôjde najskôr na radu. Rada spracuje návrh v súlade so svojimi usmerneniami. No a parlament potom v prvom čítaní sa bude zaoberať vlastne s návrhom, ktorý príde od rady. To znamená, že my budeme pracovať na tom návrhu a, tak, ako ho pozmení rada. Parlament predposledný týždeň v Štrásburgu e, schválil svoje vlastné usmernenia. Ja sa teším, že Výbor sa do veľkej miery riadil mojimi usmerneniami, mojimi pokynami. Prístup rady a parlamentu je trošku odlišný. Rada v tomto vidí iba bežnú prácu business as usual, ale parlament sa naozaj seriózne za- zaoberá týmto návrhom. Takže kolegyne, kolegovia, za rok 2016 v kategórii 3, to je politika vnútra, a kategórii 4, e, zahraničná politika. V tomto rozpočte sme marže strednodobého finančného rámca, to sú teda tie horné hranice maximálne. Tieto marže sme kompletne využili, vyčerpali a to preto, lebo vlastne musíme financovať následky utečeneckej krízy. V kategórii 4 zahraničná politika, tam sme zmobilizovali všetky finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, aby tiekli peniaze do tých trastových fondov, ktoré sa zriadili, aby e, sme podporili e, susedné štáty Sýrie, ktoré príjmajú utečencov, ktoré musia poskytnúť e, napríklad školy pre deti utečencov musia e, živiť to obyvateľstvo, zásobovať ho potravinami a tak ďalej. A v kategórii 3 sme urobili to isté. Ehm, dali sme peniaze do Fondu pre azyl a migráciu a takisto aj ten fond na zaistenie vonkajších hraníc pre členské štáty. E, tam takisto išli peniaze. Čiže aby sme udržali otvorené vnútorné hranice. Na to sme sa snažili vyčleniť čo najviac peňazí EÚ. Ale rada mm, na toto vôbec neberie odhad. Keď som si čítal ich usmernenia, najprv som si myslel, že sa mi to sníva, pretože na prvých e, štyroch stranách tých usmernení rady sa zmenila iba polovica vety, jednej vety a všetko ostatné je rovnaké ako v minulom roku. Potom na ďalších stranách pár odsekov zmenili, ale v podstate ten text rady je rovnaký a e, jeho posolstvo je asi také, že by sme nemali využívať všetky finančné prostriedky až po ten finančný strop, pretože chceme si nechať ešte marže, ešte rezervy na nepredvídané situácie. Ja, kolegyne, kolegovia, nevidím žiaden dôvod na to, aby nejaká kríza pre ktorú sme zmobilizovali prostriedky v súčasnom rozpočte v bežnom roku, e, sa tak môže zmeniť, že by sa tak zmenila, že v nasledujúcom roku budeme inak upravovať financie. Ja samozrejme dúfam, že situácia v Sýrii sa upokojí. E, dúfajme, že dôjde k prímeriu a k mierovému riešeniu, aby sa utečenci mohli vrátiť do Sýrie a znovu krajinu vybudovať. Ale zatiaľ to tak nevyzerá. A my teda sa musíme pripraviť na to, ako rozpočtový orgán, že peniaze, ktoré sme na utečeneckú krízu dávali tento rok, musia byť k dispozícii aj budúci rok. Hlavný, toto bude hlavný problém, ktorý budeme musieť riešiť v tomto rozpočtovom konaní. Ekonomická situácia v niektorých štátoch sa zlepšila, ale Celková situácia Európskej únie sa takmer nezlepšila. Pokiaľ ide o fond FC, čaká nás ešte dlhá cesta. Z európskeho rozpočtu musíme vyňať 8 miliard eur, aby sme ho dali ako záruku do jedného rozpočtového riadku, aby fond FC mohol ručiť za investície európskymi peniazmi. V tomto riadku máme 3,38 miliardy eur a potrebujeme nájsť ešte ďalšie dodatočné rozpočtové prostriedky. A preto sa domnievam, že nástroje, ktoré má rozpočet, musíme plne mobilizovať, aby to, čo e, sme si politicky predsa vzali, aby, aby sme to mohli aj zrealizovať. No a aby sme vytvorili európsku pridanú hodnotu. Usmernenia navrhujú, aby rozpočtové prostriedky, ktoré sa e, míňajú v rámci kategórií 1A a 1B, boli naviazané na hospodársko-politické správy komisie. Existuje prieskum rastu z každoročný prieskum rastu, potom um, Posledná prognoza z jesene 2015 Európskej komisie, potom existujú správy o štrukturálnych nedostatkoch v členských štátoch, o, o tom, čo by sa malo zmeniť. To by mohli byť uh, usmernenia na to, ako lepšie skoncentrovať výdavky EÚ. My nepreberáme uh, závery tej komisie jednak jednej, to nemôže parlament urobiť, ale Chceme sa zamýšľať nad lepším zacielením európskych peňazí. Myslím si, že to by bolo naozaj dobré takto to naviazať na tie správy komisia, aby bolo lepšie vidieť európsku pridanú hodnotu. Takže, kolegyne, kolegovia, pokračujeme v línii z minulosti budeme sa naďalej zameriavať na e, iniciatívu pre zamestnanosť mládeže. Minuloročný rozpočet tam nechal ne, nepokryté miesto, pretože komisia navrhla, aby sa najskôr vyhodnotil stav tej iniciatívy pre mládež a aby teda sa zistilo, či tie prostriedky majú taký účinok, ako sme si uh, predstavovali my teraz e, teda čakáme na vyhodnotenie Európskej iniciatívy pre mládež. Výbor EMPL z toho vyvodí závery. My to určite preskúmame veľmi podrobne. No a potom sa to prenesie aj do našich rozpočtových e, e opatrenia návrhov. Chceme, aby Európska únia ďalej bojovala proti chudobe. To je cieľ e, stratégie Európa 2020. A môj názor, pardon, môj návrh je taký, aby sme sa sústredili najmä na boj proti chudobe detí. E, situácia s platbami sa trošku zlepšila, teda už sa nenachádzame v takej situácii, že máme pred sebou kopu, celú hromadu nezaplatených faktúr. E, ešte sú nejaké nezaplatené faktúry, ale ich počet e, dosť klesá. A na to nie sú ani tak politické dôvody, ale skôr finančno-technické dôvody. Môžem vám to vysvetliť aj bližšie, ale myslím, že pre túto dnešnú rozpravu to nie je dôležité. My teda už e, nemáme e, veľký problém nejaký palčivý s nezaplatenými faktúrami, toľko vám môžem povedať, ale obávame sa, že na konci strednodobého rámca sa znova ten problém zopakuje z finančno-technických dôvodov, ale rozpočet 2017 tým ešte nebude trpieť. Ja sa chcem vlastne teraz porozprávať s kolegami z výboru pre zamestnanosť o tom, aké očakávania majú oni od rozpočtu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz tieňoví spravodajcovia za EPP. Neviem, kto to urobí. Elizabet? Elizabet Moranšantie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem rozpočtovým spravodajcom, že nás informovali a urobili nám také, um, taký prehľad situácie. Ďakujem im za to podľa opísanej situácie je to teraz alebo nikdy, aby Európsky parlament e, jednoznačne a rozhodne potvrdil svoje e, postoje a stanoviska, pokiaľ ide o vôľu alebo nedostatok vôle v rade. A v tomto vás plne podporujeme. Nemôžeme principiálne byť na pozícii business as usual, podmienky sa naozaj zmenili a narušenie všeobecnej rovnováhy e, to všetko musí byť odrazené v rozpočte a to ma veľmi znepokojuje, hlavne vo e, výbore EMPL. Ale znepokojuje to aj všetkých kolegov v Európskom parlamente, v jednotlivých politických skupinách. Nemôžeme pracovať tak, ako po minulé roky na, podľa predchádzajúcich rozpočtov, pretože obrovský počet a pohyb utečencov a migrácie absolútne zmenili potreby, ako aj odpovede, ktoré, ktoré musíme dať na tieto nové potreby. to, že nám naďalej budú hovoriť, že nechajte tam nejaké marže a využívajte ich, to jednoducho je postup, ktorý už nemôže pokračovať. A to, čo my konštatujeme v MP, jeden podľa mňa absolútne jasný bod, na ktorý nesmieme zabúdať, je, že poprvé, že máme určité deadliny pre rozpočet na rok 2017, ale bude aj revízia, priebežná revízia viacročných politik a musíme byť naozaj veľmi opatrní v prípade oboch týchto pak. Čo nás nepokuje? Európsky sociálny fond. To je integračná páka pre odbornú integráciu. To umožňuje bojovať proti chudobe, to je sociálne začlenenie, a to je absolútne nevyhnutné, aby sme Európsky sociálny fond obhajovali a v ňom. Iniciatíva pre zamestnanosť mladých e, je len um, tou vyčnievajúcou časťou ľadavca, ale to, čo je podstatné, to je záruka pre mladých. To je tá podstatná politika, Iniciatíva pre zamestnanosť mladých to je len asi dobre komunikačná páka niektorých šéfov, štátov a vlád, ale skutočná politika, ktorá umožní bojovať, ako ste hovorili, proti chudobe e, detí, to je odborné začlenenie ich rodičov. A to je teda Európsky sociálny fond. Európsky sociálny fond a v ňom záruka pre mladých, to je to, čo my obhajujeme. A ak chceme tú odbornú integráciu utečencov, keď im zvalidujeme diplomy a keď ich budeme homologizovať, tak to nie sú tie marže, ktoré treba hľadať. Aj tu potrebujeme skutočnú politiku. Takže ja som naozaj veľmi, veľmi mobilizovaná a EPP v Ample bude veľmi pozorne sledovať túto problematiku, aby táto politika odbornej integrácie bola skutočná, pretože hovoríme, tu niektorí hovoria o nejakých asistančných politikách, ale to nie je naša vízia. To je to, čo robíme, keď zlyháme inde, ale my chceme skutočnú odbornú integráciu. Ďakujem. Pán Pirinsky za SAD. Thank you, chair. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som v plnej miere chcel súhlasiť s tým, čo povedal pán Ger a pán Šarpier, že totiž nie je tu priestor pre to, aby sme konali business as usual, pokiaľ ide o rozpočet na 2017. Dovolte mi, pán predseda, podeliť sa s vami o určitú obavu. Že totiž hovoríme, že nie je priestor preto, aby sme konali, že všetko beží obyčajne, ale veci pokračujú ako business as usual. Nakoniec aj parlament a inštitúcie debatovali už o otázkach bezpečnosti na hraniciach a spomínalo sa viacero možných opatrení v záujme EÚ, aby sa e, uplatnili e, niektoré kombinované prvky e, z prístupu cukor a bič. Ale sociálne zdroje majú práve veľa dočinenia s otázkami bezpečnosti, totiž úroveň bezpečnosti v EÚ a úroveň bezpečnosti v blízkom susedstve. To sú kľúčové veci. Nechcem to nejak ďalej rozširovať túto tému, ale si myslím, že výbor pre zamestnanosť a sociálne veci by mal zohrávať vedúcu úlohu v parlamente a aj celkovo e, vo vzťahu toho, čo má parlament zdôrazniť v prístupe ku rade. A aké máme teda obavy a pochybnosti. Dovolte niekoľko konkrétnych bodov. V prvom rade si myslím, že by sme sa mali pokúsiť vysvetliť eh, kolegom z komisie, že ak sa zoškrtajú niektoré platby a potom sa začne bojovať o to, aby sa dostali naspäť tie peniaze, že toto by sme mali skončiť. To nie je seriózny prístup. To, čo tam je, by sa malo potvrdiť a aby vlastne nebola potreba týchto ďalších kôl rokovaní. Veľmi by som chcel súhlasiť s tým, že naliehavé poskytnúť prostriedky pre Európsky sociálny fond. Je tu pocit, zrejme, že v roku 2016 je tento fond pod veľkým tlakom ale samozrejme, samozrejme môžeme povedať, že tu budú požiadavky na výplaty z tohto fondu v roku 2017. Toto treba patrične zdôrazniť v našom stanovisku a myslím, že to bude taktiež e, e, v bode 5 v budúcom trialogu zahrnuté. A je tu ešte aspekt toho, že ten fond má pôsobiť aj pre tých, ktorí sú najviac odkázaní a týka sa to záruk pre zamestnanosť mladých, e, ďalej ochrana detí a tak ďalej. Toto by malo byť pokryté prostriedkami a ako už e, spomenuli predrečníci, 9. E, marca parlament tiež schválil veci, teda aspekty, ktoré sa týkajú všeobecných usmernenia v odsekoch 12-13, sa veľmi jasne a explicitne uvádza, čo očakávame od komisie a aké sú naše priority. Pani Erzgeier hovoril aj o tom, že ostane niečo ešte e, nezrealizované E, z hľadiska viacročného plánu, ale na to musíme tiež dohliadnúť v súvislosti s rozpočtom na rok 2017. A taktiež by som chcel zdôrazniť e, osobitné nástroje e, v rámci EGF, ale aj pokiaľ ide o výplaty do tohto fondu, mali by sme počítať aj sumy, ktoré pôjdu nad strop tých plánovaných hodnot EGF, pretože E, tomuto sme sa venovali aj z hľadiska stredodobého hodnotenia a treba to jasne tiež vyjadriť vo vzťahu k rozpočtu 2017, čiže rozčie to, čo je nad prahovú hodnotu a aj vyčlené prostriedky na platby. Dôležité, aby sme prišli s návrhmi, ktoré sú odôvodnené. Ďakujem. Ďakujem za EKR Ulrike Trebezius. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi. Pán Gajer povedal, že čakáme ešte na návrh komisie, takže zatiaľ sa vyjadrujeme len veľmi všeobecne. Pán Brok, vadilo by vám, keby ste prestali rozprávať, keď ho rozprávam ja? Návrh spravodajcu obsahuje e, veľké požiadavky, e, čo sa týka programu a výdavkov, ale nevidím tu vlastne žiadne návrhy, ako efektívnejšie využívať tie peniaze. Jeden z piatich princípov prepracovania rozpočtu EÚ z roku 2010 je princíp, že musíme vytvoriť pridanú hodnotu na úrovni EÚ, teda že opatrenia EÚ musí byť efektívnejšie ako národné, na národnej úrovni. Preto žiadame teraz, aby sa parlament držal tohto princípu, aby Európska únia um, si udržala priazeň občanov. E, také programy ako Kosme pre malé a stredné podniky sú veľmi dobré podľa nás. Potrebujeme najskôr ale, aby sa programy vyhodnotili dôkladne a potom to bude určovať, ako používať ďalšie prostriedky. E, potom také iniciatívy ako iniciatíva pre boj proti nezamestnanosti mládeže, to už spravodajca spomenul. Ja chcem ale ešte navrhnúť, a na tom veľmi nástojím, aby sme preskúmali účinnosť ďalších výdavkov, predtým, než budeme plánovať e, ďalšie výdavky. No a potom samozrejme hovorilo sa o mm, tom fonde pre deti. Je ťažké e, protestovať proti podpore detí, ale nám nie je jasné, ako sa to bude financovať a kto to prevezme, ktorá administratíva. Prosím, dajte nám ďalšie pripomienky. No a potom ešte ste hovorili o utečeneckej kríze. My sme za to, aby sa utečenecká rie- e, kríza riešila aj s peniazmi z fondu, z Európskeho fondu pre najchudobnejšie a najzraniteľnejšie osoby, pretože tento fond zatiaľ nepreukázal veľké výsledky. Ďakujem a teraz Marian Harkin. Ďakujem a ďakujem aj spravodajcovi za vysvetlenia, ktoré nám poskytlo z hľadiska svojej perspektívy. Nemôžem nesúhlasiť s tým, čo bolo povedané. A keď e, v podstate sa všetko mení a hovoríme, že nemôžeme konať business as usual. Ja ale e, si kladiem otázku, aké konkrétne kroky môžeme urobiť, aby sme nekonali business as usual. Áno, súhlasím s tým, čo povedal jeden z predročníkov, že to, čo je v rozpočte, tak tam je. Aby sme nestrácali čas a energiu, aby sme sa vyhli zbytočným rokovaniam. Ale e, veci sa ale radikálne zmenili a rozpočet už je veľmi napätý a utečenská kríza prišla s mnohými dôsledkami a to sa týka aj rozpočtu. Ide o to, aby sme to zvládli rozpočtovo. A ako pani Šatia povedala, mohli by sme využiť aj terajšie nástroje, sociálny fond a tak ďalej. To pomôže, ale žiaľ, podľa mňa to nebude stačiť na financovanie. Proste potrebujeme viac peňazí. Už teraz máme mnoho záväzkov, takže flexibilita to síce je, ale to nestačí. Mám pocit, že si, ako, ako by som sa rozprávala sama so sebou. Proste nie som si istá, ako nájdeme spôsob, aby sme sa treba o 12 mesiacov sem vrátili a mohli si povedať, áno, A, B, C sme zvládli a to úspešne. Proste zatiaľ nevidím túto perspektívu, ako to dosiahnuť. Neviem, čo povedia kolegovia k tomuto. Okrem toho, spravodajca hovoril e, veľmi konkrétne, keď hovoril o zamerianí sa na inteligentné využívanie európskych fondov. Musíme sa pozrieť na peniaze, ktoré sme už vynaložili a aby sme zabezpečili, že tam bude tá európska pridaná hodnota. Tiež nejdem do detajlov, pretože o tom sa budeme eh, disku- o tom budeme diskutovať v ďalšom bode, pokiaľ je mandát na trialóg. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem. Za zelených tu nie je žiaden tieňový spravodajca. Zdá sa, že sa nikto nehlási. EFDD nemenovala tieňového spravodajcu. Pani Mara to za EFN tu nie je. Ako zvyčajne, her Martán, pán Martán ju zastupí. Merci, prezident. Ďakujem, pán predseda. Podľa dobrého zvyku vám ďakujem za udelenie slova. Bol som veľmi prekvapený slovami všeobecného spravodajcu a ďakujem mu zároveň za ne, a um, jeho vyjadrenia vyvolávajú vo mne isté obavy, hlavne pokiaľ ide o to vyjadrenie uh, business as usual. To znamená po francúzsky, ako keby sa robilo čokoľvek a hoci ako. A vedeli sme to už predtým, ale teraz sa to potvrdilo, že v kategórii uh, 4 a 3, teda koncom apríla 2016 je rozpočet už e, spotrebovaný a to kvôli utečeneckej kríze. A kladím si otázku, čo budeme robiť v nasledujúcich mesiacoch. Či ten rozpočet predistribuujeme, alebo či e, vezmeme financie z iných rozpočtových riadkov, aby sme mohli naďalej spravovať tieto migračné toky. A tiež je zaujímavé, keď spravodajca hovorí, že naše politiky v prospech zamestnanosti mladých, tak si klademe otázku, či sú účinné. No, to je konečne prišiel čas. A podľa neho priorita je, že okrem toho, že EP e, by malo kontrolovať svoj rozpočet a mali by sme bojovať proti chudobe s cieľom 2020, ako pani Moran Šartie z EPP a ako aj spravodajcovia z SND tiež potvrdili. Ale záverom, či pán spravodajca pre rozpočet opiču, opisuje pardon, rozpočtovú e, správu a nevieme veľmi dobre, akým spôsobom to funguje, aké peniaze tam e, prichádzajú a čo e, z toho rozpočtu potom vystupuje a či to bude znovu znamenať lavínu nezaplatených faktúr. A nevieme, čo sme v konečnom dôsledku zaplatili v roku 2014 a už pripravujeme rozpočet na rok 2017 a či toto oznámenie v tých úvodzovkách budúceho bankrotu? Alebo jedine, že by ECB ďalej tlačila bankovky a toto všetko len konštatuje mizériu, chudobu pre e, zamestnanosť mladých a pre sociálne začlenenie a pani Moran Šachtie má úplnú pravdu, ale to všetko to má predsa nejakú príčinu. Hlavná príčina je sociálny dumping, smernica pre vysielaných pracovníkov, ktorú chceme zmeniť. E, Um, slobodnú, slobodná hospodárska súťaž a konkurencia, obchodné dohody, o ktorých rokujeme, ten slavný TTIP, Všeobecný spravodajca pre rozpočet to absolútne zakrýva, ale ja si myslím, že to sú hlavné príčiny našej mizerie. Už ja nehovorím o kontrole hraníc a s príjmom utečencov a tak ďalej Opakujem, nemáme predsa prostriedky na to, aby sme mohli prijať celú mizeriu tohto sveta. Prečo stále len Európa, Európa, Európa? Skutočnou realitou je nevyhnutný pákový efekt eh, veľmi malých a malých eh, a MSP, Jedine keď ľudia majú a rodičia dostatočnú kúpy schopnosť, tak môžu e, vychovávať svoje deti a môžeme sa ďalej rozvíjať. Musíme rozvíjať a podporovať naše mikrofirmy a MSP, aby sme aj podporili znovu zamestnávanie. To je všetko z mojej strany. Dobre, ja odovzdám ešte krátky komentár za mňa. Spravodajca povedal, že v najbližších dňoch príde hodnotenie iniciatívy pre zamestnanosť mladých. Ja vítam, pardon, dúfam, že sa to neurobi, ako to urobil Európsky dvor auditorov v prípade tých akčných tímov mládeže. Bola to užitočná iniciatíva, ale utopilo sa to v byrokratických e, kopách papiera. Ja dúfam, že s touto iniciatívou pre zamestnanosť mládeže to tak nebude. My ešte v najbližších dňoch snad nájdeme nejaké praktické riešenia, ako e, tú správu využiť, e, ale teraz dám už záverečné slovo Jensovi Gajerovi. Ďakujem. Najskôr vám poviem dve informácie, ktoré sú dôležité pre to, čo vlastne skutočne môžeme urobiť. Pani Horkin povedala, že potrebujeme radikálne zmeny. Takže čo môžeme teda naozaj urobiť? Prvá vec, alebo vrátim sa ešte o krok späť. Lisabonskú zmluvu som e, veľmi vítal, veľmi sa mi páčila, ale má jeden veľký nedostatok v mojich očiach. Um, vlastne z rozpočtovej perspektívy. My máme pri rozpočte už len jedno čítanie a to oslabuje parlamentnú stranu uh, celého procesu. Sme slabší ako parlament v porovnaní s pred Lisabonskou dobou. My sa musíme dohodnúť s radou v tom jednom čítaní a to je veľká škoda. Ale ja nechcem predstierať, že máme väčšiu moc, ako skutočne máme. Nechcem vyvolávať nejaký nesprávny dojem. Kľúč k úspechu rokovaní je predsedníctvo rady za talianského predsedníctva to bola katastrofa, za luxemburského predsedníctva to bolo vynikajúce, pretože oni sa pokúsili luxemburské predsedníctvo najskôr sa dohodnúť s parlamentom a potom presadiť na e, rade ten kompromis. No a keď sa dostaneme do rozhodujúceho rokovania o rozpočte, bude slovenské predsedníctvo a Slovensko nemá zatiaľ ani len vládu. Ja sa dnes večer stretnem s ambasádorom, aby som vôbec zistil, ako technicky oni chcú viesť tie rokovania pretože v tom je vlastne kľúč k celému tomu procesu. Chcem vám to takto vysvetliť. Talianské predsedníctvo rady minulý rok e, v rámci toho času, ktorý máme na zmierenie, nechala uplynúť dva týždne e, a potom prišli do parlamentu a predložili nám dohodu rady a povedali nám, toto musíte vy teraz prijať. No ale to je naozaj nepriateľné pre nás takýto spôsob práce. Čiže uh, teraz chceme, aby predsedníctvo rady um, ehm, s nami zaobchádzalo inak a uvidíme, ako to bude teraz so Slovenskom vyzerať. No a musím zdôrazniť, že bohužiaľ po Lisabonskej zmluve parlament má oslabenú pozíciu. Pred Lisabonom sme na tom boli lepšie. No a tu vlastne v Európskom parlamente by sme mali nájsť nejakých eh, starých ostrielaných, skúsených poslancov, ktorí poznajú rozpočtové postupy a oni by sa na to mali ešte raz pozrieť. Dokonca ani vysoko postavení ľudia na komisii nepochopili túto strategickú zmenu. No a e, kategórie v rozpočte, e, tie sa neprekrývajú v jednotlivých rozpočtoch, teda sa neprekrývajú, nie sú ekvivalentné aj keby som chcel, nemôžem e, zobrať peniaze z nejakej kategórie a dať ich niekam, kde si myslím, že by sa dali lepšie uplatniť, napríklad v Európskom sociálnom fonde. No a ten tretí bod, ktorý chcem povedať, obsahovo veľká časť e, toho, čo smieme robiť s európskymi peniazmi, je zakotvená v rámcových smerniciach pre fondy. Čiže fondy alebo prostriedky pre ESF sú stanovené e, v čo sa s nimi má robiť. No a potom je tam ešte tá variabilná časť a preto my sa hádame. A ja som zdôrazňoval, že medzi hornými stropmi a aktuálnymi e, výdavkami e, rada chce, aby sme tam nechali čo najväčší priestor, čo najväčšiu maržu. A v minulom rozpočte, v minulom roku sa e, vyplácanie v rámci rôznych fondov dosť, e, e, dosť svojvoľne krátilo. Pani Tribezius opakovane poukázala na to, že peniaze musia byť míňané správnym spôsobom. Tieto argumenty prichádzajú od EKR opakovane v rôznych jazykoch, väčšinou je to angličtina, občas je to po nemecky. Kolegyne, kolegovia, 80 výdavkov EÚ e, sa realizujú v spoločnom riadení, v spoločnom manažmente, či, čiže členské štáty v regiónoch e, rozhodujú o výdavkoch z regionálneho alebo sociálneho fondu čo bude podporovať teda regionálny fond, to e, je v rukách členských štátov a väčšina chcú, väčšinou chcú vlastne tieto regióny a tieto členské štáty sami o tom rozhodovať, ako peniaze použiť vo svojom vlastnom e, záujme. A to je podľa mňa aj správne, ale keď teda 80 výdavkov sa realizuje v tomto spoločnom riadení, tak potom tie členské štáty majú rovnaký diel zodpovednosti za tie výdavky. A keď sa stiažujete, že sa neefektívne míňajú peniaze EÚ, tak sa obráte na členské štáty a ich regióny. Britskí kolegovia z EKR sa opakovane stiažujú, že sa zle e, realizujú výdavky EÚ, že sa vyhadzujú peniaze. Európsky dvor auditorov robí kontroly, ako sa robia výdavky v členských štátoch. A zaujímavé je, že keď robia kontroly e, Európsky dvor auditorov v Spojenom kráľovstve, tak nájdú veľmi veľa chýb. No a keď sa pozrieme, napríklad prostriedky na rozvoj vidieka v Spojenom kráľovstve majú veľmi vysokú chybovosť, hovorí Európsky dvor auditorov. Britskí konzervatívci by teda mali u nich doma začať pracovať na lepšej realizácii výdavkov EÚ. To by naozaj pomohli Európskej únii, lenže to oni zasa nechcú. Čiže e, stále sa to opakuje, kritizuje sa tu vlastne, e, ako sa plní rozpočet EÚ, ale musíme sa pozrieť e, na to, kto je za to naozaj zodpovedný. A pokiaľ ide o ten fond pre tých naj, najviac znevýhodnených, Fund for the Most e, Deprived, to je niečo dobrovoľné, napríklad Nemecko tento fond vôbec nechce. A po B členské štáty takisto potom rozhodujú sami, ako tento fond použijú. Môžu ho použiť na migračnú krízu, ale rozhodujú o tom členské štáty a okrem toho nie je to zázračná zbraň, pretože tento fond nemá až tak veľa peňazí, keď to prepočítame na členský štát alebo na počet obyvateľov, tak je to naozaj malý fond. V tomto rozpočte máme iba 140 miliard eur, samozrejme to je väčšie než niektoré štátne rozpočty, ale keď to predátame na 500 miliónov obyvateľov EÚ, tak to naozaj nie je veľmi veľa. No a malé a stredné podniky e, Ja plne súhlasím s kolegyňami a kolegami, čo tu povedali o malých a stredných podnikoch. Spoločne budeme bojovať za to, že e, aby nástroje EÚ boli správne používané, ale tá najväčšia paka je v regionálnych fondoch. Tam musíme bojovať za to, aby tie výdavky sa nestali obeťou rozhodnutí rady, ale aby naozaj e, plnili stanovené ciele ako vytváranie pracovných miest. To, je, to sú záležitosti regiónov, toto musia riešiť členské štáty. Rámec existuje, legislatíva to dovoluje. Máme teraz operatívny program. Možno e, by sme sa tam mali pozrieť spoločne, či to správne funguje. Pán Martán, my vieme veľmi dobre, ako boli zrealizované výdavky za rok 2014. Preto robí Európsky dvor auditorov svoju výročnú správu a preto Európsky parlament dáva absolutórium spolu s touto výročnou správou a rozpráva sa intenzívne o tom s komisiou. My sa ale musíme pozrieť na to, či to bolo efektívne. To je naša úloha a tým reagujem aj na pani Tripezius tu spolupracujeme aj s komisiou. Podpredsednička Georgieva chce teraz ten rozpočet orientovaný na výsledky a výkony, ale niektoré programy jednoducho sú viacročné, napríklad tri roky sa financuje stavanie mosta a my nemôžeme kontrolovať každý rok, či tie peniaze vytvorili nejaký konkrétny výsledok, nemôžeme ani dodržiavanie predpisov dobre vyhodnotiť nemôžeme vyhodnotiť, či ten most e, zlepšil dopravnú situáciu alebo nie. To sa uvidí až po troch rokoch, čiže nedá sa kontrolovať ten performance každý rok. Ale e, Európska únia priebežne e, pracuje na zlepšení efektívnosti svojich výdavkov. To si musíme uvedomiť aj tí, ktorí možno nie celkom chcú si to uvedomiť. Ďakujem, pán Gajer. Myslím si, že v ďalších mesiacoch nás téma rozpočet ešte bude veľmi zaujímať a, a zamestnávať. E, v ďalšom bode máme už mandát na trialog, čiže táto téma sa nekončí. Ďakujem veľmi pekne za vašu správu. Určite e, sa budeme neustále na spravodajcu obracať a využívať jeho expertízu. No a teraz e, bod 5, rozpočet na rok 2017, mandát na trialog. Máme tu návrh mandátu. Vypracoval to sekretariát, ale z časových dôvodov nebudem o, o tom referovať. Berieme to na vedomie. Mnohé veci už aj v tejto rozpráve s pánom Gajerom boli spomenuté. Pri plnení budúcoho ročného rozpočtu musíme dbať veľmi na to, aby sme splnili uh, najvyšší cieľ nášho výboru pre zamestnanosť a to je zvýšenie zamestnanosti mládeže. Preto dôraz tejto správy uh, je v tejto téme. No a na predchádzajúcej schôdzi výboru pre zamestnanosť sme hovorili, že nechceme už produkovať nové hory papiera. Musíme podporiť praktické riešenia, ktoré budú dobre vybavené finančne, rozpočtovo a vytvoria dobré pracovné miesta. A musíme sa sústrediť najmä na tie obzvlášť znevýhodnené skupiny v, vo všetkých sektoroch. Starší, dlhodobo nezamestnaní a migranti. E, tu chceme vlastne mať na to rozpočtový riadok, aby sme tieto skupiny podporili. No a musíme takisto mať v každom prípade dobré riadenie rozpočtu e, správy dvora auditorov. Hovoria, že tie akčné týmy mládeže, Youth Action Team sa niekde stratili na byrokratickej ceste, utopili sa v kope papiera a to naozaj nie je príklad dobrého riadenia EÚ. My teraz musíme pracovať rýchlo, prakticky a finančne dobre vybavené riešenia. Uvediem príklad k tomu. Niekoľko mesiacov propagujem dve iniciatívy. Jedna je trans, nadnárodná vzdelávacia iniciatíva cez EFS fond. Ja počujem od ľudí, že je to dobrá vec, e, je to dobré, ale keď už ide o praktickú realizáciu, tak tí ľudia v regiónoch nenachádzajú žiaden oporný e, bod. Tí sa proste v tých regiónoch už nevedia pohnúť a využiť to. No a druhý bod, um, ktorý nás zamestnáva, ako vytvoriť dostatočnú uh, pomoc, podporu pre integráciu mladých migrantov a mladých migrantiek. Keď hovoríme o podpore malých a stredných podnikov, tak, hovorí, tak to robíme vždycky vo forme nadpisov, ale e, není sú tam konkrétne Mm, pozadia alebo základy. No a e, malé a stredné podniky často nemajú e, možnosť, možnosti vytvárať e, nejako sa starať o tých mladých migrantov a dávať im poradenstvo. A v tom by sme tie malé a stredné podniky mohli podporiť, aby sa začali obraciať na mládež, ktorá e, prišla do Európy teda s migračným pozadím. V niektorých štátoch, napríklad v Nemecku, 41 tisíc miest pre učňov v podnikoch ostalo neobsadených a podobne je to v niektorých iných e, hospodársky silných štátoch Čiže to je naozaj veľké plýtvanie zdrojmi a my sa musíme takýmito finančnými programami EÚ postarať o to, aby mladí pristahovalci alebo aj takí, ktorí pochádzajú z iných krízových štátov Európskej únie, aby títo mladí ľudia mohli nastúpiť na tieto učňovské miesta. No a to by sa mohlo podporiť konkrétnymi rozpočtovými riadkami v rozpočte EÚ. V rozpráve sa určite bude hovoriť o tom, koľko peňazí by malo byť v tomto rozpočtovom riadku, ale o to mne až tak nejde. Mne ide o to, či sa to vlastne bude dať prakticky zrealizovať, či sa tie peniaze dostanú tam, kam sa majú dostať. A to rýchlo. No a to je e, vec, ktorú Európska únia musí zvládnuť, ak chceme e, dokázať, že niečo vieme a ak ešte aj tu zlyháme v tejto veci, tak naozaj um, už si každý bude myslieť, že Európska únia naozaj nič nezvláda. Myslím, že Elizabeth Morán chantier sa teraz vyjadrí za EPP. Merci, cher. Ďakujem, pán predseda. K tomuto rokovaciemu mandátu máte našu absolútnu podporu a zdieľame e, veľa vecí, ktoré ste povedali. Aby som sa vrátila k niektorým bodom, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité. Predovšetkým tri. Poprvé, e, odborná integrácia mladých, aby som bola rada, aby počas rokovaní ktoré budete viesť v trialógu aby sme jasne obhajovali záruku pre mladých, pre teda tú najširšiu, najzásadnejšiu politiku pre odbornú a e, profesionálnu integráciu mladých. Iniciatíva pre zamestnanosť mladých je len posilnenie záruky pre mladých v regiónoch, kde je najvyššia nezamestnanosť mladých. To je len posilnenie ale ani my by sme tu nemali e, si urobiť harakiri našej zásadnej, podstatnej politiky a našho politického cieľa, a to je profesionálna integrácia mladých. Samozrejme, samozrejme iniciatívu pre zamestnanie mladých treba podporiť, to je len 6 miliard z Európskeho sociálneho fondu a tam je 80 miliard. Takže vidíte tie proporcie a pomery, treba jednoducho obhajovať e, Um, zamestnanosť pre mladých a veľmi správne ste analyzovali otázku stážistov. Ale ja by som rada upozornila na mladých stážistov, ktorí sú vo vzdelávacom procese a ja by som nechcela, aby cieľom šéfov vlád a štátov bolo to, že mladí pôjdu vzdelávanie, na vzdelávanie len preto, aby sa dostali mimo štatistík nezamestnanosti. Preto by som vás poprosila, aby ste boli veľmi pozorní pri tomto bode, pretože potom nemáme správnu víziu veci. Našim skutočným cieľom je to odborné začlenenie, profesionálne. To je tento cieľ. Tu vôbec nemôžeme nejakým spôsobom prestupovať alebo ustupovať pred radou. Toto naozaj potrebujeme a na základe tohto budeme súdení a my musíme urobiť všetko preto, aby európsky občania poznali, aká je realita politických akcií šéfov vlád a štátov. To bol druhý bod. A tretí. Správne ste povedali, že ten cieľ e, profesionálnej či odbornej integrácie utečencov a predovšetkým mladých. Ale tam musíme byť tiež rozhodní, e, akým spôsobom, ako metóda integrácie sa použije a ja mám pocit v tom, čo vidím v teréne, že sa používa taká um, veľmi fragmentovaná metóda. Najprv sa zaoberáme dokumentami, papiermi, pasmi, potom diplomami a tak ďalej. A táto metóda, ktorá je rozdelená po častiach 1, 2, 3 etapa, tak sa nám to nepodarí vyriešiť celkovo. Tlak je veľmi veľký, je to naliehavá vec a e, tu je predovšetkým problém e, výučby jazyka. E, tomu sa treba okamžite venovať. Bez toho, že by sa títo ľudia naučili jazyk, tak nebude žiadna profesionálna integrácia. To, že sa homologizujú diplomy a že sa bude robiť vzdelávanie, to všetko sa musí urobiť naozaj veľmi, veľmi rýchlo a treba preukázať, alebo musíme ukázať naše zuby v rade pred šéfmi štátov a vlád, ktorí nám rozprávajú rôzne veci, ale vôbec nechcú investovať a vôbec nesledujú, aká je realitu. My nechceme slova. My vieme, aké máme, aké chceme politiky. My v Ample veríme, veríme v činy. Danke sehr. Ďakujem. Georgi Pirinsky. You, Chairman, uh, for... Ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujem aj za ten návrh stanoviska, ktorý je predložený. Rád by som zdôraznil bod 1, kde sa hovorí o tom, že rozpočet na rok 2007 musí byť kľúčový predovšetkým z hľadiska vytvárania pracovných príležitostí a boja proti chudobe. Toto nie je len otázka nejakého pekného jazykového sformulovania tejto myšlienky, ale treba to aj pretaviť do skutočnosti. Chcem ešte raz zdôrazniť význam adekvátnych e, platieb do sociálneho fondu, pretože si myslím, že nastáva obdobie intenzívnej implementácie súvislosti s rozpočtovým rokom 2017 a chcem ešte zvorazniť aj to, že potrebujeme e, prostriedky jednoznačne aj účelovo zamerať na boj proti chudobe detí, sústrediť sa na zdravotnú starostlivosť, bývanie a potraviny. Okrem toho je to aj záväzok na správne využívanie rozpočtových prostriedkov na podporu zamestnanosti mladých, ako už aj pani Šartier zdôraznila. A okrem toho sa to týka aj rozhodnutia parlamentu z 9. marca, odsek 12, tam sa jasne hovorí o tom, že vyhliadky na vstup na pracovný trh e, sa posilňujú práve tým, keď majú tí mladí migranti prichádzajúci do Európskej únie patričnú kvalifikáciu a sú patrične pripravení. Takže dostatočné prostriedky pre zamestnávateľské agentúry aj na prácu, aj na pracovníkov, e, to je tiež dôležité, pretože tieto agentúry pracujú v danej sfére veľmi aktívne. Nezabúdajme aj na rezervu, ktorá by mala vzniknúť v rámci MMF na roky 2016 až 2020 a do toho spadá aj rok 2017 samozrejme a išlo by tu o riešenie zamestnanosti a pre všetkým zamestnanosti mladých. A ešte chcem e, ešte sa vyzrieť k širšiemu kontextu. E, bola tu výzva k tomu, aby sme boli realisti, realisti teda, a Krem toho aj pani Harkin e, e, sa vyjadrila, že nedokážeme jasne sformulovať niektoré aspekty. Určite nemôžeme pokračovať ako business as usual, ale musíme vziať do úvahy realitu. Aj v Lani, aj v tomto roku e, upravujeme rozpočet a určite treba tie prostriedky využívať čo najefektívnejšie. A Okrem toho je tu aj tá prax, ktorá mi nie je celkom jasná. Tieto trust fundy, tie, sú, tie vznikli na základe rozhodnutia rady. Hej? A potom človek nadobúda dojem, že celé rozpočtové postupy sa stávajú také dosť e, ľubovoľné a nerieši sa priority, ktoré by sa mali riešiť. Ďakujem. Teraz Ulrike Trebezio za EKR, ale ona už odišla. Tak e, slovo dostane Marian Harkin. Thank you. Ďakujem za slovo. Keď myslím, že v rámci všeobecnej rozpravy sme dnes predpoludním poukázali na významné aspekty. Dovolte mi ešte jednu, dve konkrétnosti. Aj pokiaľ ide o klimatickú iniciatívu, tiež e, nesmieme na to zabudnúť. Súhlasím s tým, čo povedala pani Šatie, ale treba opatrne pristúpať k tomu, aby to vlády nevyužívali ako automatický mechanizmus na úpravu štatistík. Vieme, že niektoré štáty vrátanie môjho tak majú tendenciu konať, ale to nie je účel tej garancie pre mladých. Toto som chcela jasne vyjadriť. Okrem toho, v rámci garancie pre mladých e, keď sa pozrieme na správu dvora auditorov, myslím, že je to tiež signifikantné. Zdôrazňuje sa kvalita, ktorá sa ponúka. Takže neviem, ako to funguje v iných členských štátoch, ale v tom mojom štáte sa veľa diskutuje o tých ponukách, ktoré existujú pre mladých ľudí. Určite hm, mnohé nespadajú pod e, oddiel kvality. Myslím, že otázka, ktorú by som si položila, je prečo? Prečo mladí ľudia si nemyslia, že bude dosť pracovných príležitostí alebo že nie je tu dosť atraktívnych príležitostí? Možno nám budete vedieť povedať viac k tomu vy. V tomto výbore hovoríme aj o tom, že by sa nejaký model mal uplatniť aj v iných členských štátoch. Určite to, čo funguje v Nemecku, funguje aj v niektorých ďalších štátoch a to je dôležitý aspekt. Ale dajme pozor na to, pretože sú tu aj rôzne systémy v rámci EÚ, ale aj vo všeobecnom, z hľadiska všeobecného princípu by som to podporila. Okrem toho je tu ešte jedna otázka segmentu, a to je EGF a jeho využitie. A diskusie, ktoré som mala na túto tému v uplynulých týždňoch, mi naznačujú, že treba troška uplatniť iný prístup vo vzťahu k EGF, ak vezme do úvahy nezamestnaných a využitie tohto fondu. V niektorých aplikáciách alebo žiadostiach bolo objavené aj niečo také nové. Nebolo jednoduché zaangažovať mladých ľudí do programov z EGF. Určite chceme maximálne využiť tieto prostriedky. Súhlasím, že e, rozpočet by sa mal použiť aj na posilnenie podnikania a aj na potenciál digitalizácie v súvislosti s vytváraním nových pracovných príležitostí. Dnes e, predpoludním som práve e, bola prítomná na veľmi zaujímavom stretnutí ohľadne digitalizácie, e, to sa týka aj bankového sektora a tak ďalej. Ja sama e, začínam mať záujem bližšie sa zoznámiť s týmito aspektami. A týka sa to aj reality v oblasti pracovných príležitostí. To je vec, ktorú by sme v Európskej únii nemali zanedbávať. Ďalej samozrejme viacerí sa vyslovili ohľadne potreby riešiť otázku chudoby, otázku toho, že treba poskytnúť kvalitné pracovné príležitosti, bojovať proti detskej chudoby, chudobe pardon, a že naozaj sú tu priority, ktorých by sme sa mali pridržiavať. Ďakujem. Za zelených hm, tí nemajú tieňového spravodajcu, ani EFDD nemá tieňového spravodajcu. ENF dostane slovo pán Martin. Merci, monsieur le président, merci. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pánovi spravodajcovi. Je logické, že mm, ako predsedu EMPL e, vás máme v týchto deviatich e, návrhoch, áno, EÚ, vytváranie pracovných miest a boj proti chorobe. E, program e, zameraný na zamestnanosť mladých, to je bod číslo 2, to je hlavná naša obava. Aj minulý rok e, mladí, ktorí majú 16 až 25 rokov aj, a hovorí sa o mladých do 30 rok a potom, keď sa hovorí o mladých od 60 do 45 rokov, tak zdá sa, že sme e, do veľmi vysokého veku mladí, to znamená, treba okamžite urobiť niečo pre ich sociálne a profesionálne začlenenie, aby sa niečo robilo na európskej úrovni. Rovnako v bode 3 programy pre kategórie obyvateľstva, ktoré sú znevýhodnené ženy, dlhodobo nezamestnaní a seniory, ako aj menšiny, pre mňa to ale, čo to znamená? Čo vy chápete pod slovi, slovičkom menšiny? Aké sú to menšiny? Bod 4 programy e, proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu, bod 5, odborné vzdelávanie a kontinuálne vzdelávanie, to je jasné. E, všade sa to o tom hovorilo, či tento druh vzdelávania nejakým spôsobom len nekamufluje štatistiky o nezamestnanosti a zdá sa, že je to mania, ktorá sa rozširuje v každom členskom štáte. Digitalizácia je jasná, bod 6, bod 7, podpora podnikateľského ducha, aj to je jasné, podporíme vás, osmička, celý sociálny aspekt, ochrana pracovníkov vo všetkých 28 členských štátoch treba pôsobiť, pretože existujú veľké rozdiely medzi jednými a druhými, ale čo ma prekvapuje v bode 1, nehovoríte nikde o nadnárodných spoločnostiach, o ktorých vieme z 90% sú poberateľmi Európskeho fondu e, globalizácie. Možno by sme to mali nejak upraviť. A čo ma menej u vás prekvapuje, a povedali ste to úvodom, že mikro a MSP, že im treba pomáhať. E, často sa to v každej politickej skupine spomína, ale v žiadnom z tých deviatich vašich bodov nie je tam tá starosť o MSP a o mikrofirmách. Hovoríte o tom, ale nie je to tam napísané v bode 9. A to naozaj som z toho trochu uh, veľmi um, prekvapení. Je to vaše zbožné želanie, že áno, že chcete ukončenie jednotného trhu, ale my sme úplne proti tomu, pretože jednoducho to nefunguje. Konkurencie, schopnosť a sociálna konvergencia, ale ani to nefunguje. Rozvoj politiky sociálnej zodpovednosti, spoločenskej zodpovednosti firiem a vylepšenie sociálnych štandardov. Áno, máte pravdu, že to chcete, ale žiaľ, už desiatky rokov si uvedomujeme, že je to nedosiahnutelný cieľ a že to jednoducho nefunguje. Ďakujem za pozornosť. Gut, zu paar Fragen aus der Diskussion. Erster Punkt. Uh, takže k tým otázkam. Prvá, prvý bod. Ide tu o mandát do trialógu a nie o nejaký rozsiahly pracovný dokument s e, príkladmi, ako riešiť nezamestnanosť mladý, mladých. Druhá pripomienka chcem zdôrazniť. E, vždy hovoríme o podpore malých a stredných podnikov. E, v Nemecku malé a stredné podniky vytvárajú 70 učňovských miest a zároveň máme 40 tisíc neobsadených učňovských miest v Nemecku. Ja poznám z mojich predchádzajúcich činností veľa zamestnávateľov a tí mi hovoria, že v podniku nemajú učňovské oddelenie, ale keď chcú zamestnať mladého migranta, ktorý je často traumatizovaný z toho, čo zažil, oni by to radi urobili, ale nemajú podporu napríklad sociálnych pedagógov a iných odborníkov, ktorí stoja peniaze, malé a stredné podniky si to nemôžu dovoliť, ale Takíto ľudia by mali pomáhať pri zamestnávaní mladých migrantov a tu by práve mohla nastúpiť Európska únia so svojimi finančnými zdrojmi a mohli by sme takto združovať podniky, ktoré by sa potom e, starali o e, mladých migrantov, o ich vyučenie, o ich vzdelávanie. To som mal na mysli, ale toto nemusíme napísať do mandátu. Toto sa musí vyrokovať, to je jedna vec. A druhá vec, to by sa malo, to by mohol byť pilotný projekt, ktorý by sme potom v ďalšej fáze dali do rozpočtu v rámci práce nášho roz, výboru. My by sme si to definovali ako rozpočtovú prioritu. Myslím si, že nikto nie je proti, ani niekto by nebol proti. Museli by sme popracovať na nejakom texte, ale nejde o zámer ako taký. Na niektorej ďalšej schôdzi by sme sa mohli porozprávať o pilotných projektoch a rozpočte. No a pokiaľ ide o stáže, áno, to sú dôležité pripomienky. Ehm, mne, v mojich predstavách ide o, e, pri stáži e, o prostriedok na nájdenie vhodného povolania o rozvoj praktických e, znalostí a činností, ale nie je to náhrada. V súčasnosti sa veľa hovorí o zneužívaní praktikantov, ktorí vlastne nie sú platení a majú nulové perspektívy. A na toto stáž neslúži. E, nie je prípustné, aby mladí robia 3-4 stáže niekoľko mesiacov, možno rokov, a až potom sa vôbec e, zľutuje nad nimi nejaký zamestnávateľ, ktorý im poskytne učňovské miesto alebo nejaké vzdelanie. Nie, to nechceme. Čiže nejde tu o otázku stáži, ale o to, aby odborné vzdelávanie malo pevný základ, či už v škole, na politechnických školách, alebo priamo v podnikoch duálne vzdelávanie. Zneužívanie stáži je vec, ktorú musíme sledovať. To, to musíme podchytiť a zastaviť. Lehota na, pozme- na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 18. máj, 14. júna sa bude hlasovať a vo výbore pre rozpočet sa bude hlasovať 30. júna. a žiadam vás, aby ste predkladali takisto doplňovacie návrhy k mandátu. Teraz bod 6. Máme oneskorenie časové. Je to správa o uplatňovaní smernice o poštových službách. Žorž Bach za EPP má slovo, prosím, stručne a vystižne. Ďakujem, pán predseda. Ja Nebudem hovoriť o téme tohto správ, tejto správy o uplatňovaní. Všetko je známe. Táto smernica o počtových službách bola schválená v roku 2008 a komisia bola vyzvaná každé 4 roky predkladať správu o tom, ako je implementovaná táto smernica. Je to sektor, ktorý sa nachádza v období veľkej zmeny technologické aspekty sa veľmi zmenili a preto tento sektor prechádza naozaj rozvojovým, rozhodujúcim um, obdobím a ide tu o univerzálne služby na jednej strane a na druhej strane o poštové a balíkové služby. Správa komisie konštatuje, že ne, neexistuje dostatok podkladových údajov, to nám hovoria často. Údaje sú veľmi zastarané, napríklad z roku 2012, alebo členské štáty či sektor neposkytujú dostatočne údaje. No a v mojej správe preto vyzývam, aby v budúcnosti sme mali spolahlivejšie údaje k dispozícii. Ďalšia dôležitá vec produkty e, jednotlivých e, doručovateľov, teda doručovanie samotné. E, tieto ich služby a produkty sa stále viac a viac na seba podobajú, rozdiely sú minimálne, tým je tam znížená transparentnosť a my musíme skúmať pracovné podmienky zamestnancov v tomto sektore a to nám vlastne je to zníženou transparentnosťou sťažené. V roku 2014 pracovalo e, v univerzálnych e, službách 1,2 milióna ľudí, ale v celom sektore expresných doručovateľských služieb a e, balíkových služieb ešte pracujú možno ďalších 270-272 tisíc e, ľudí, ale to sú staré údaje z roku 2010. Počet zamestnancov v e, oblasti univerzálnych služieb e, klesal každý rok asi o 4 No a tu vítam aj úlohu sociálnych partnerov, Mnohé členské štáty sa snažia spolupracovať s, univer- s poskytovateľmi univerzálnych služieb a trošku zlepšiť podmienky, aby tie sociálne dopady neboli také tvrdé na zamestnancov. Nie je to samozrejme optimálna situácia, ale napriek tomu v tý- tomto sektore je ten prechod už trošku znesiteľnejší. Existujú veľké e, rozdiely medzi poskytovateľmi univerzálnej služby a konkurenčnými podnikmi a to vedie k tomu, že sa zamestnávajú napríklad falošné SZČO osoby alebo sa outsourcujú, externe zadávajú rôzne práce a aj v tomto sektore by teda mali existovať kolektívne vyjednávania, tarifné zmluvy, aby sme mali istotu, že sa dodržiavajú mzdy a že pracovné podmienky ktoré sú stresujúce a, eh, a aby, aby sa mm, aby nepribúdalo takýchto javov. V tomto sektore napríklad sa musí pracovať veľa nadčasov a je tu veľký tlak. No a eh, ďalšia vec, význam eh, ďalšieho vzdelávania a preškoľovaní. Tuto celkom dobre funguje, ale tento sektor sa neustále mení a preto ešte raz dôrazňujem, že preškoľovanie, rekvalifikácia a rôzne sociálne projekty sú veľmi dôležité. Chceme ešte ďalšie dodatočné údaje, to už som zdôraznil. A vítame aj výbor pre medzisektorový dialog v sektore poštových služieb. Viete, aké problémy máva spravodajca pri predkladaní prvého návrhu správy. Musíme byť struční. Ja samozrejme aj za seba predložím ešte pozmeňovacie návrhy a teším sa na spoluprácu so tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem. Juta Steinruck, SAD. Ďakujem e, Žoržovi Bachovi za dobré stanovisko za veľmi presné informácie. Myslím, že nemusím hovoriť dlho, lebo všetky aspekty, ktoré sú dôležité pre európsku úroveň, boli už pokryté, ale predložím zo pár pozmeňovacích návrhov za moju politickú skupinu. Nám ide o tú tému reťazec eh, externého zadávania externých dodávateľov služieb, subdodávateľov. To je veľmi citlivá vec v tomto sektore. Takisto otázka dodržiavania a kontrolovania e, pracovných časov a povinných odpočinkových časov. Musíme žiadať prísne pracovné kontroly a takisto účasť sociálnych partnerov. No a pokiaľ ide o technické pokroky v tejto oblasti, hovoríme veľa o digitalizácii. Kto pozná mediálnu oblasť, vidí, že Poskytovatelia poštových služieb a doručovatelia využívajú stále nové metódy, dróny napríklad, bezpilotné lietadla, alebo digitalizácia e, riadenia pracovných postupov. Tam musíme vytvoriť včas rámcové podmienky. Ale myslím, že správa bude dobrá. Ďakujem. Teraz Kosma Zlotovský, EKR. Tanieszy. E, chciałbym również bardzo podziękować panu Żorzowi Bachowi. Rad by som podakoval pánovi Bachovi za jeho stanovisko. Je veľmi ťažké k tomu vôbec niečo ešte dodať. Sú tu ale dve veci, ktoré pokladám za dôležité. Myslím, že treba povedať veľmi jasne, že v oblasti poštových služieb zamestnanci zohrávajú kľúčovú úlohu, hlavne tí, ktorí vykonávajú tú náročnú, ťažkú prácu. Teda v oblasti pôšt musíme zabezpečiť čo najlepšie pracovné podmienky. A to nie je len otázka odmien, odmenovania, ale aj stability zamestnanosti, ale aj z hľadiska odbornej prípravy a odborného rozvoja pracovníkov, napríklad vo vzťahu k digitalizácii ekonomiky. Prevádzkovateľom často býva štát a preto je jeho zodpovednosťou, aby zlepšil štandardy a aby odstránil také formy zamestnávania, ktoré neumožňujú pracovníkom využívať eh, moderné prínosy. Konkurencia v oblasti pôšt tiež vedie často k zlepšeniu pracovných podmienok, často býva aj e, problém s určitými cenovými vojnami a často býva teda aj na úkor e, klientov, nehovoriac o zamestnancoch. A potom to môže mať za dôsledok aj pokles cien, e, pardon, pokles kvality v poštových službách. Mali sme napríklad Polsku taký príklad, kde sme mali súkromného prevádzkovateľa, ktorý fungoval v mene štátu. Bol lacný, ale podmienky boli hrozne mizerné pre zamestnancov. Isté, konkurencia je dôležitá, hospodárska súťaž je dôležitá vec v ekonomike, ale prevádzkovateľia by nemali mať možnosť e, zisku na úkor zamestnancov. Poštový sektor je veľmi dôležitý pre fungovanie štátu, preto zamestnanci v tomto sektore musia mať pocit, že sú cenení. A ide o to, aby mohli pracovať v náležitých podmienkách. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Harkin, ďakujem veľmi pekne za slovo. Toto je smernica ktorá už tiež je prejednávaná v parlamente nejaký čas, viackrát sme o nej hovorili a súhlasím so spravodajcom, že informácie, ktoré máme, nie sú dosť aktuálne a niektoré pochádzajú z roku 2010-2011, takže asi bude ťažké vykonať čosi ako všeobecné hodnotenie o tom, čo sa deje. A ide o to, či vlastne sa prijatými krokmi dospelo k výsledkom, ktoré by boli dostatočne vyvážené. Možno sú tam zmeny nejaké k zlepšeniu, tendencia možno o 3-4 ročne, ale v viacerých členských štátoch eh, niektoré orgány, napríklad tie orgány, ktoré majú na starosti hospodárskú súťaž, poukazovali na zneužívanie eh, svojej pozície niektorých eh, takýchto subjektov, ktoré pôsobia v sektore. Toto je problém, ale myslím, že ešte dôležitejšie je to, aké sú sociálne podmienky zamestnancov. Z toho, čo som čítala, v podstate len som začal, čítala len pomerne povrchne, ale myslím, že aj z toho som sa dozvedela, že predovšetkým treba klasť dôraz na náležité pracovné podmienky a tá modernizácia skutočne má byť realizovaná sociálne priateľným spôsobom. potrebujeme pozorne sledovať to, čo sa deje. Ešte na záver jedna poznámka z mojej strany. U nás v Írsku e, máme dosť š- konkrétne špecifika typické pre našu krajinu a sú tam napríklad problémy s tým, že na vidieku sa zatvárajú poštové úrady. A tie poštové služby, o ktorých sa tu hovorí, neviem, či to všetko je relevantné pre našu krajinu, alebo do akej miery je to na vidieku realizovateľné. Naozaj u nás často tie pošty bývali takým miestom, kde sa poskytovalo na jednom mieste aj viac služieb, nielen teda poštové služby. A ešte raz chcem poďakovať spravodajcovi. Myslím, že ten dokument je veľmi dobrý, kvalitný a poukazuje na veľmi dôležité veci a teším sa na pokračovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz Lynn Boylan, ale tá tu nie je. Zastupuje ju niekto? Asi nie. Takže bude hovoriť Karima Deli, ale táto takisto nie je za zelených. Je tu niekto, kto by ju zastúpil? Nie. Laura Adžea. Laura je tu, vidím ju. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegovi Bachovi. S ním určite budeme spolupracovať na tomto stanovisko. To, čo sme sa ako prvé snažili urobiť, je pochopiť, eh, v akej situácii a stave je smernica a ako sa implementuje napríklad v mojej krajine, aby sme si vytvorili takú mozaiku pokiaľ ide o poštové služby a vychádzajú e, e, zo smernice 9667, v tomto prípade došlo k určitej liberalizácii, potom prišlo k reforme, aby došlo k úplnému otvoreniu trhu e, koncom decembra 2010 pre všetky krajiny EÚ aj Taliansku a od 1. januára 2011 Taliansko nemôže uchovať exkluzívne práva pre poskytovanie poštových služieb a v zmysle článku 1 smernice talianská vláda zrušila monopol, ktorý platil do 31. decembra 2010 v prospech talianských pošt. Tento dekret eh, mal vychádzať z európskej normatívy o liberalizácii, tak vlastne de facto Eh, európskym, talianským poštám udelil licenciu na 15 rokov a robí sa overovanie každých 5 rokov. Takže liberalizovali sme monopol, monopol, ale v skutočnosti sme ho dali do správy tomu istému monopolu. Eh, dobre, ak chceme liberalizovať v Taliansku poštové služby, ale v skutočnosti je situácia taká, aká bola predtým a e, talianské pošty majú naďalej absolútnu privilegovanú pozíciu. E, pošty spadajú pod ministerstvo e, ekonomického rozvoja. Táto liberalizácia No dobre, však pozrieme sa na to, ako tento systém funguje. Umožnil možno iným aktérom vstúpiť na trh, ale tento trh nie je konkurencieschopný a tie kritéria, ktoré stanovila európska normatíva, sa neplnia, pretože sme liberalizovali trh, ale nechali sme monopol tej istej entite ako predtým. Takáto je naša situácia. My to vyhodnotíme a potom na základe našich e, stanovisk budeme spolupracovať s pánom Bachom pri príprave stanoviska. Ďakujem, Mara Bicoty. Grazie. Ďakujem, veľmi stručne. E, smernica v Taliansku sa de facto neaplikuje. Keď sa pozrieme na to z hľadiska spotrebiteľov, ako už povedala kolegyňa, v talianské pošty im majú monopol poštových služieb a nerobia to, čo by mali robiť. Teda, že by mali zasielať poštu. Stali sa skôr obchodom či bankou, pretože nájdeme tam všetko možné, farbičky, zošity, všetko možné, ale čo je najhoršie pre talianské pošty. E, zúčastňujú sa kapitálovo aj Air Italia, ktorá e, teda tejto leteckej spoločnosti, ktorá krachovala, ale teda robia všetko možné iné, len nie zasielanie poštu aj v mojej oblasti. Som e, bývam na náhornej plošine, ale predstavme si v napríklad horských oblastiach pošta ľuďom prichádza raz za týždeň. A je to problém napríklad, keď máte zaplatiť faktúru a je oneskorenie. A nehovorím tu o nejakých vynimočných prípadoch, čo je naozaj veľmi vážne, že mnohí starostovia napísali nielen poštám, ale aj ministerstvu, aby zasiahli a ja si myslím, že aj Európska komisia by mala dohliadať na to, ako sa robilo aj v prípade kapitálovej účasti talianských pošt v Alitalii, ale aj dohliadať nad tým, čo tie pošty vlastne nerobia. A je to užitočná príležitosť pre EÚ, aby vyhodnotila, aká je základná služba, teda zasielanie pošty, že táto sa vlastne nerealizuje. So, dann kommen wir zur Runde. A teraz uh, Richard Howitt, nech sa páči. Thank you very much. Just brief. Ďakujem. Len veľmi v krátkosti chcem tiež eh, vyjadriť podporu kolegyni. A chcem poďakovať aj pánovi Bachovi za výbornú prezentáciu a podporujem mnohé z toho, čo povedal, aj z hľadiska ochrany všeobecných služieb a aj sociálne dôsledky zamestnávania a dôležitosť je kladená aj na sociálnych partnerov a myslím, že u nás 89% ľudí podporuje tento správny prístup, teda v Británii u nás. A ak komisia na konci tejto rozpravy bude reagovať, rád by som si vypočul ako oni vidia aspekt e, univerzálnej služby. Aj keď tu bolo spomenuté, že niektoré údaje už e, sú neaktuálne, ako pani Harkin na to konkrétne poukázala. Pokiaľ ide o iniciatívy, tak e, sa mnoho nepovedalo ešte, ale jeden z spôsobov, ako univerzálne poštové služby sa podkopávali doteraz. Je práve, že sa vybrali len tie fajnovosti, že prišli prevádzkovateľi a zobrali si tie najziskovejšie časti tejto služby a tým pádom sa podkopáva celkový charakter univerzálnej služby. A chcem práve ukázať na tento aspekt. A poprosím aj spravdajcov, aj komisiu, keby sa mohli k tomuto vyjadriť. A hlavne pokiaľ ide o cezhraničné dodávanie balíkov, napríklad by nás to zaujímalo. Viem, že sa je tu snaha upravovať e, situáciu tak, aby sa zachovalo status quo. To je v poriadku, aby existovala táto univerzálna služba, ale práve tí prevádzkovia, ktorí e, si vyberajú len tie najfajnovejšie veci, tak s týmito mm, prevádzkovateľmi by sme mali niečo robiť. Takže preto by som poprosil komisiu, aby sa vyjadrila. A predpokladám, že aj kolega Bach by sa e, vedel k tomuto ešte vrátiť. Možno bude dobré ešte prijať aj nejaké pozmeňujúce návrhy k tomuto. Ďakujem. Kristof Hetman má slovo. Pani Ďakujem za slovo. A ja by som tiež rád poďakoval pánovi Bachovi za výborný dokument. Ťažko je nesúhlasiť s tým, čo je v dokumente uvedené. Ale ak by som predsa len mohol skromne e, predložiť požiadavku na pána Bacha, mohol by byť za troška odvážnejší vo svojich odporúčaniach možno teda sa to týka ľudí, zamestnancov v tomto sektore. Tak veľa sme hovorili o deregulácii poštového trhu a že to povedzme prináša mnohé pozitíva, ale žiaľ sú tu aj dosť nešťastné dôsledky. Pani Harkin spomínala e, konkrétne tento aspekt. A ste to spomínali, treba v malých lokalitách, v mestách a dedinách e, poštové služby, poštové úrady miznú. A iste, je to aj dôsledok konkurencie a hospodárske súťaže. Často je to na úkor zamestnancov. Proste komerčné podniky sa snažia znižovať náklady. No a kde znižia náklady? Najviac zavedú flexibilné metódy zamestnávania a to je pre zamestnancov dosť zlá správa. Odozneli tu aj veľmi dobré odporúčania, ale veľmi rád by som pána Bacha vyzval, aby využíval taký razantnejší jazyk, razantnejšie formulácie. Ďakujem, pán Fontulis. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. 30 rokov som pracoval na gréckých poštách a je to aktivita, bohužiaľ, ktorá sa postupne vytráca. List je niečo, čo už e, skutočne pomaličky vymizá. Už je len veľmi málo ľudí, ktorí zasielajú klasický list a komunikujeme už elektronicky, mailami. Možno občas zašleme nejakú gratuláciu či pohľadnicu na Vianoce. To, čo by sme mali čím by sme sa mali zaoberať, to je znížením počtu personálu na poštách a ľudia, ktorí odchádzajú na dôchodok, tak nie sú nahrádzaní, pretože tej roboty síce nie je už toľko, to je pravda, ale tiež je tu snaha o zníženie e, nákladov, e, prevádzkových nákladov a pracovníci musia e, plac, prať, teda pracovať za viacerých. Navštívil som to miesto, kde som medzičasom pracoval. V minulosti sme boli osmi a teraz sú tam len traja pracovníci, aby robili tú istú prácu. Kolektívne zmluvy už neexistujú a spoločnosť gréckých pošt v našom prípade nerešpektuje práva pracovníkov, sú povinní pracovať dokonca aj počas ich eh, choroby, nemôžu mať dovolenky a podobne. E, poštové služby by sú naďalej zaujímavé mali by sa používať aj na nové služby. E, poštová sieť je veľmi polivalentná, ale nedostatok kolektívnych dohod a ich neexistencia spôsobili, že viaceré súkromné firmy nejakým spôsobom najímajú greckým poštám pracovníkov, náklady sú vysoké, prevádzkové, ale v konečnom dôsledku platy sú naozaj veľmi nízke. A treba tiež sledovať, čo sa deje v, vzdialených oblastiach. Aj grecké pošty sa venujú bankovníctvu a podobne ale nevenujú sa primárnym potrebám obyvateľov, ktorí bývajú na vidieku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Tým sme ukončili kolo diskusie. Predtým, než dám opäť e, pánovi Bachovi slovo, tak chcem vás poprosiť najbližšie, keď dostanete balík alebo list, porozprávajte sa s poštárom alebo s doručovateľom o jeho pracovných podmienkach. E, kolegovia odkazali na to, že sa tam musí veľa regulovať. E, my máme v Nemecku minimálnu mzdu pre doručovateľov a poštárov. Oni dostanú tú minimálnu mzdu, ale ich automobil je taký plný balíkov, že tých 8 hodín, za e, ktorý dostanú tú mzdu, E, im nestačí na doručenie všetkých balíkov. Čiže oni často sú v tom aute 10-12 hodín a roznášajú e, balíky. To je zneužívanie a myslím si, že takéto niečo funguje nielen v Nemecku, ale aj v iných štátoch. Ja ne, nepoznám správu Žorža, ale viem, že e, chápe takéto argumenty, je na to citlivý a e, myslím, že zaujme k tomu stanovisko v správe. Žorž, dostaneš teraz slovo na záver. Ďakujem. Ja naozaj takéto argumenty počúvam, som na ne citlivý. A aj s inými kolegami túto situáciu mm, podchytíme v správe. Ďakujem za podporu a za súhlas, ale také všeobecné konštatovanie, že robíme stanovisko stanovisko o sociálnych a zamestnávateľských štruktúrách a všeobecné aspekty sektora a kvalita služby. To sa má údajne spracovať vo výbore TRAN. Na tom robí kolega Markus Ferber. Ja si myslím, že nie celkom aj táto správa sa k tomu môže vyjadriť. Pani Harkin povedala, že na vidieku zatvárajú pošty a odbúrávajú sa poštové služby. To spomenuli aj iní kolegovia. Tá smernica stanovuje e, dodržiavanie určitých základných služieb a podmienok a takisto dostupnosť e, tých služieb musí byť bez diskriminácie. Keď žije niekto na vidieku a zatvárajú sa tam pošty a nevykonávajú sa tam poštové služby, tak potom to znamená, že sa e, robí diskriminácia, keď týmto ľuďom nie je dostupná poštová služba. To by sme mali riešiť v rámci hospodárskych štruktúr. V Taliansku je neuspokojivá situácia. Kolega Howitt zasa hovoril o tom, vyberaní čerešničiek z koláča, o vykonávaní alebo poskytovaní iba lukratívnych služieb. Smernica o poštových službách predpokladá, že univerzálna služba v štátoch EÚ musí fungovať, teda členské štáty EÚ sa zavezujú poskytovať univerzálnu službu minimálne 5 dní v týždni, e, doručovanie, mm, príjmanie zásielok a tak ďalej. Ak e, sa to nedodržiava, tak sa to musí kontrolovať. Univerzálna služba v minulosti to bol veľký výdobytok pre vidiecké oblasti. V mestách to fungovalo, ale mimo miest, mimo veľkých aglomerácií to bolo veľmi významné. Zlepšilo to aj sociálnu úroveň, sociálne podmienky v odľahlejších e, komunách a tak ďalej. Ďakujem za spoluprácu Ukázalo sa, že o túto tému je veľký záujem. Ja sa teším na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Tým sa dostávame k ďalšiemu bodu, bodu 7. Máme obrovské meškanie. Máme tu pána spravodajcu Brando Benifei. Ehm, sociálna inklúzia a integrácia utečencov na trhu práce. Máme na to možno 5-15 minút na túto správu. Brando hovorí veľmi rýchlo, takže sa mu to asi podarí zostručniť. Brando. Eh, grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som predovšetkým poďakovať kolegom za spoluprácu. Ich pozmeňovacie návrhy majú mnohé pozitívne body, ktoré bude brať do úvahy pri vytvorení kompromisov. Ide o veľmi kvalitný input a určite vylepšujú originálny text významným spôsobom. Ďakujem za tieto príspevky, pretože môjim cieľom je vypracovať dokument, ktorý by bol špecifický, ale zároveň rozsiahli k takejto významnej tematike pre e, diskusiu, pre našu verejnú mienku. Kľúčové body dostali podstatnú podporu. Väčšina politických skupín okrem extrémnej právice považuje integráciu utečencov ako podstatnú a naliehavú otázku. Teší ma, že boli viackrát zvoraznené otázky solidarity a podpory a inštitucionálne témy sa tiež zdieľajú. Teším sa, že rovnako sa zdieľa potreba prípravy integračných opatrení, ktoré budú, ktoré budú flexibilné a adaptabilné a nielen vychádzajú zo špecifických potrieb žiadateľov o azyl, ale vychádzajúc aj zo stavu ekonomiky, ktorý je e, rôzny v rôznych členských štátoch. Sociálny e, príjem, sociálne začlenenie sa musia brať do úvahy a nezabúdať na tie rôznorodosti stručná analýza niektorých príspevkov z jednotlivých politických skupín. Dúfam, že urobím dostatočne kompletnú panorámu EPP a tieňový. Spravodajca Mann poukázal na významné aspekty humanitárna dimenzia utečeneckej krízy a vonkajšie príčiny. Vychádza a je v línii s mojimi stanoviskami aj e, to, že majú určité povinnosti súči voči e, príjímacím spoločnostiam, potreba azylového postupu, ktoré sa majú aplikovať e, na základe individuálnych princípov. Keby to tak nebolo, bolo by to skutočne zneužívaním týchto postupov a neplnili by sa pravidlá medzinárodnej ochrany Potrebujeme legálne e, kanály pre ekonomickú integráciu, aby to bolo dlhodobo udržateľné. Pokiaľ ide o zníženie ustanovení minimálneho platu pre utečencov, ja si myslím, že to nie je dobrý postup, pretože to by zvýšilo xenofóbiu, zneužívanie týchto pracovníkov. Pracovný trh by mal byť jediný a jednotný pre všetkých a nemal by zvýhodňovať tú či ktorú skupinu. K návrhu pani Stevens, každý utečenec je ľudská bytosť, ktorá má za sebou vlastnú históriu, vlastné vzdelanie, profesiu, ale aj potreby. Samozrejme, musíme byť zodpovední, transparentní pri udelovaní európskych fondov ale tieto pripomienky určite začlením do kompromisov a väčšia flexibilizácia pracovného trhu môže byť užitočná pre väčšiu integráciu, ale ide skôr o teoretickú záležitosť a nie je ústredná v tejto diskusii. Ja si myslím, že by sme sa mali zamerať na kvalitu ponúkaných pracovných miest. ALDE a pani Weber predložili niekoľko návrhov na posilnenie významu rýchleho pôsobenia a integrácie utečencov do pracovného trhu, aby sme zapranili riziku izolácie týchto ľudí. Otázka je, či je ešte možné podporiť môj návrh, eh, aby pôvodný Európsky sociálny fond bol znovu navrátený do eh, pôvodných súm, a aby išlo o tých 25 Naliehavé otázky v sociálnych eh, témach. Eh, eh, o tom by sme mali rokovať aj pri budúcej revízii VFR. Môj návrh nežiada navýšenie rozpočtu, ale uvažuje o lepšom prerozdelení výdavkov v rámci koheznej politiky. Pani González Peňa poukázala na kritickú a krehkú situáciu žiadateľov o azyl. Poukázala na potrebu zabezpečiť im prístup k základným právam, bývanie, zdravotníctvo, sociálne práva. Je tu výzva integrácie a túto zdieľam. Jej návrh posilňuje originálny text. Takisto podľa nej treba brať do úvahy odbornosť a vzdelanie e, žiadateľov o azyl. Keby sme išli opačným postupom, tak by vlastne došlo k porušeniu, medzinárodných práv. Pán Lambert, jemu ďakujem. Vystup a pridal konkrétne poznámky, napríklad pokiaľ ide o trvanie e, povolenia na pobyt alebo po pracovných povolení pre týchto utečencov. Oceňujem e, pripomienku k téme a pôsobeniu miestnych samozpráv a sociálnych e, a spoločenských aktérov, kvalitné zdravotné služby, ako aj e, služby a zdravotná starostlivosť pre maloletých. Rovnako treba zabezpečiť pre týchto utečencov a plnenie ustanovení medzinárodnej ochrany. Záverom z EFDD by som upozornil len na niektoré poznámky. Napríklad pomoc utečencov, a to nie len lingvistická, a prostredníctvom kultúrnych e, poradcov, potom e, e, zoskupenie rodiny, aj to, čo by to mohlo znamenať pre územie Európy. A tiež portabilita práv utečencov v rámci EÚ a spoločná zodpovednosť e, všetkých nás, aby sme neponechali krajiny, kde je najväčší počet utečencov na nich samých. sú potrebné zdroje, technická pomoc, aj legislatívny základ. A tu poukazujem na dublinský systém a jeho perverznosť. Hm. Keďže sme nemali veľa času, tak som bol veľmi rýchly, ale nemáme ani veľa času na dosiahnutie kompromisov, ale niektoré prvé návrhy ste už videli Vychádzam z toho, čo som povedala. Ja dúfam, že sa nám podarí e, urobiť dobrú prácu, ktorá pôjde v prospech všetkých. Dankeschön. Ďakujem. Teraz sa vyjadri Elizabeth Moranšantie v mene Tomasa Mana, alebo nie? Nejako sa dohodnite, prosím. George Bach teda. Kolega Thomas Mann ma poprosil, aby som predstavil jeho stanovisko. Nemôže byť v Bruseli, je na konferencii v Berlíne ako prenášajúci o, o podnikových mm, dôchodkoch, no ale my, e, on si to pozrel všetko a tretinu pozmeňovacích návrhov predložila EPP. To ukazuje, že pre kresťanských demokratov je táto téma veľmi dôležitá a takisto ale aj pre naše štáty, z ktorých pochádzame. Teší nás, teší Tomasa, že je to vo veľkej e, línii tu zhoda. Prepracoval sa všetkými 377 pozmeňovacími návrhmi a zistil, že je tu viac menej zmena, e, zhoda medzi politickými skupinami s výnimkou pravice. E, sociálna E, integrácia musí začať čo najskôr, číslo 8, a takisto posúdenie formálnych a neformálnych zručností, číslo 10, takisto e, nadobudnutie jazykových znalostí je veľmi dôležité a v rámci viacročného finančného rámca by mali byť e, zvýšené prostriedky pre Európsky sociálny fond 16. Takisto práva, e, práca odborov, dobrovoľníkov a občianskej spoločnosti je veľmi dôležitá. 22, číslo 22, pozmeňovací návrh. No a veľmi cenný je výbor pre e, práva žien a e, rovnosť príležitostí, pretože tu je dôležitá aj, je aj dôležité postavenie žien a detí. Tomás tu vnímal aj veľkú potrebu ešte diskutovať. Smernica o podmienkach príjmania musí byť upravená tak, aby osoby, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu, najneskôr 6 mesiacov po podaní žiadosti získali prístup k trhu práce. Tomás má toto považuje za veľmi ambiciózny cieľ číslo 24. Takisto kladie otázku, ako sa má upravovať zúčovanie rodín, či sa tam majú dávať výnimky, či e, majú byť osobitné nejaké pracovné trhy pre utečencov. Tomás Mann je proti tomu. No a potom je tu aj otázka minimálnej mzdy. No a potom je tu ešte centrálny problém, definícia. E, hlavný problém je teda v detailoch. Najmä rôzny, rôzny zmetok pojmologický mu tu vadí e, v čísle 2 napríklad pojem utečenec sa používa v odlišných významoch v rôznych debatách. Jeho kompromisný návrh zo včera ukazuje, že musíme jasne definovať pojmy aj na akom základe. Pokiaľ ide o ľudí, o ktorých nám vlastne ide. Tí sa nazývajú napríklad migranti, utečenci s nádejou ostať, žiadatelia o azyl, pristahovalci, osoby so subsidiárnou ochranou, osoby, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu, osoby so štatútom otečenca, Čiže jedna tá istá osoba sa tu označuje naozaj mnohými pojmami v týchto 377 pozmeňovacích návrhoch a Thomas Mann hovorí, že musíme zjednotiť pojmy. Kto má vlastne dostať prístup k zdravotným službám, k bývaniu, k sociálnym službám, školám, k trhu práce? Všetci migranti alebo iba utečenci s nádejou e, na získanie trvalého pobytu? Ďakujem. Ďakujem teraz Helga Stevens. Uh, thank you, Chair, and good morning, colleagues. Ďakujem za slova, prajem všetkým dobrý deň. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za jeho výbornú prácu a práve je tu snaha o vyváženú správu a dobre zacielenú. Mám ale eh, aj kritické postrehy. Prosím, dovolte mi na niektoré poukázať. Myslím, že je potrebné počiarknúť, že neexistuje niečo také ako tzv. utečenec. Rada som si prečítala, že práve už e, spravodajce poukazuje na tieto citlivé aspekty utečencov, deti, starší e, ľudia, matky, osoby s postihnutím. Musíme vo všeobecnosti zdôrazniť, že každý utečenec je e, osoba, je to človek a má svoje potreby. Samozrejme, musíme si byť veľmi Vedomí toho, aká je náročná a kritická situácia, v ktorej sa nachádzajú ženy v utečenkyne. Preto, e, keď vychádzame z rovnakých príležitostí, e, tak je potrebné zvážiť aj jednotlivé cieľové skupiny. Nemôže to byť jeden model pre všetkých úplne. Preto integračné úsilie by malo byť presne zamerané na tých, ktorí e, budú v Európe dlhšie a máme len obmedzené prostriedky a preto musíme zabezpečiť, aby sa dobre vynaložili. Podľa môjho názoru, efektívne využívanie prostriedkov pozostáva na jednej strane z časovohodného spracovávania žiadosti o azyl, ale aj o aktiváciu utečencov ako cieľovú skupinu na integráciu. Okrem toho, chcem zopakovať, že nie som presvedčená o tom, že Integrácia uchádzačov o azyl a utečencov môže byť riešením pre starnúcu populáciu v Európe, preto e, nepodporujem iniciatívu Blue Card v tomto prípade. A okrem toho sú dva iné topy, ktoré treba riešiť samostatne. Okrem toho, azyl nemôže vyriešiť štrukturálne nedostatky internej ekonomiky EÚ. Nám toho EÚ aj členské štáty musia pracovať na tom, aby vytvorili náležité podmienky pre vytvorenie pracovných príležitostí vo svojich štátoch. Toto je cesta ku úspešnej integrácii utečencov. A ešte nazapredná poznámka. Potreba je aj potreba flexibility na pracovnom trhu a tým sa má umožniť aj včasné zaintegrovanie utečencov. Som presvedčená o tom, že budeme mať aj veľmi konštruktívne stretnutie tieňových predstaviteľov a teším sa na pokračovanie týchto aktivít. Ďakujem. Ja, kan... Flexibilita môže viesť niekedy aj k presnému opaku. Renate Weber. The, the right time for the parliament. Ďakujem. Myslím, že teda ten správny čas, aby parlament vyslal správny signál, inteligentný signál európskym občanom, aj tým, ktorí chcú prísť do Európskej únie. Teda o tom, ako dokážeme chrániť obe tieto kategórie. Chcem poďakovať spravodajcovi za jeho prácu a mala som príležitosť pozrieť si aj kompromisné pozmeňujúce návrhy a vidím, že mnohé tie témy, ktoré sú dôležité pre našu politickú skupinu, sú už v kompromisnom e, materiály zahrnuté. Spoločný azylový systém a zlepšovanie postupov na uznávanie e, ďalej zraniteľné skupiny, deti, ženy, starší ľudia, ľudia s postihnutým, ďalej politika citlivá na rodové aspekty, komplexný prístup voči sociálnemu zaintegrovaniu aj vo vzťahu k pracovnému trhu a k, k tomu, aby sa vylúčila izolácia týchto osob a tak ďalej. Ide o to, aby sa využívali aj poznatky, kvalifikácie, vedomosti utečencov, ďalej relokačné mechanizmy do všetkých členských štátov. Toto sú vlastne minimálne prejavy solidarity, ktoré členské štáty tejto únie musia preukázať. Keďže patríme do únie a nielen do akéhosi zhluku členských štátov, ale správne poukazuje spravodajca aj na to, že sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú aj minimálneho alebo maximálneho mm, času prístupu na trh. Navrhuje sa tu maximálne 6 mesiačná lehota, ale vieme aj z prezentácie z minulého týždňa, že sú tu viaceré členské štáty, ktoré majú dokonca kratšiu lehotu a keď by sme prišli s lehotou 6 mesiacov, možno by sa to stalo štandardnou politikou všade v členských štátoch. Ja som presvedčená o tom, že si myslím, že ten prístup na pracovný trh by sa mal umožniť čím skôr, aby sme sa vyhli tomu, že by vznikli nejaké problémy. Práve v dôsledku pocitu izolácie utečencov. Okrem toho vítam popri mnohých ďalších veciach z tejto správe. Teda vítam aj tú skutočnosť, že sa tu trvá na prístupe k vzdelaniu, prístupe k bývaniu, k službám. Všetky tieto veci prispievajú ku správnej, korektnej integrácii aj na pracovnom trhu. Na zasadnutí tieňových predstaviteľov k kompromisným návrhom určite verím, vypracujeme ešte kvalitnejší text. Ďakujem. Dankeschön, Tania González. Ďakujem, Tania González. Ďakujem. V prvom rade som chcela poďakovať spravodajcovi za prácu na tejto sprave, za jeho komentáre a pripomienky. E, je to veľmi zložitá správa, kde sú kontroverzné názory, ako viete aj podľa pozmeňovacích návrhov a preto mu ďakujem za to úsilie pri príprave kompromisov, ktoré nám včera zaslal. Z našej strany nájde vždy podporu v tých textoch, ktoré súvisia s ochranou ľudských práv, bojov proti diskriminácie v akejkoľvek forme a tiež e, s tými, ktoré majú sociálny charakter, ako je ochrana práva na zdravie, sociálna ochrana, bývanie pre žiadateľov o azyl, a kde je aj e, lepšie sociálne začlenenie, hlavne e, s zameraním na tých najzraniteľnejších žiadateľov o azyl predovšetkým e, to odborné vzdelávanie a kvalifikácie. My sme navrhli je nevyhnutné, aby došlo k uznávaniu vzdelania, ale nesmie sa to zmeniť na diskriminačný proces e, pri e, azylových žiadostiach. K otázke xenofóbie a E, tým prejavom strachu, ktoré sa šíria po Európe a my musíme bojovať proti týmto falošným posolstvám a proti tým komentárom tých, ktorí chcú zaniesť e, zmetok a chcú e, nejak vyvolať takú predstavu, že E, to miešajú, alebo je to nekompatibilné, tá naša potreba zabezpečiť e, medzinárodnú ochranu utečencov a že je to v protirečení s našou životnou úrovňou. Toto posolstvo je veľmi nebezpečné a jediné, čo spôsobuje, je, že naši občania že dochádza e, ešte k väčším škrtom v niektorých, v rozpočtoch v niektorých krajinách. Rovnako, keď máme také opatrenia, ako je e, sociálne začlenenia, keď sa majú aplikovať z krátko a strednodobé, ale v strednom horizonte by to prinieslo väčšie ekonomické, kohezné aj politické náklady v našej spoločnosti. A tu zvorazňujem individuálne právo, individuálne právo každej osoby žiadať o medzinárodnú ochranu a právo na prístup k pracovnému trhu a že má mať právo na minimálny plat a na e, spojenie rodiny. Aj to je podľa nás veľmi dôležité. A na podporu tohto právu potrebujeme politickú vôľu pozmeňovacie návrhy, ktoré chcú stanoviť nejaké vstupné kritériá, pre utečencov, či už e, úroveň vzdelania alebo na základe ekonomickej situácie podľa krajiny príjmu, podľa nás sú nepriateľné, rovnako ako snaha kriminalizovať migrantov, keď potrebujeme bojovať proti mafiám a zabezpečiť e, bezpečné a legálne cesty prístupu potrebujeme mechanizmy pre príjem utečencov, aby sa aplikovali záväzky príjmu utečencov, tak ako ich podpísali členské štáty. A potreba obmedziť na 6 mesiacov to, e, to trvanie prístupu na pracovný trh. E, dúfam, že našimi stanoviskami sme prispeli k práci spravodajcu. Ďakujeme. Vielen Dank. Jean Ďakujem. Jean Lambert tu nie je. Terry zastupuje. Laura Adžea ako ďalšia rečnička. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegovi Benny Fej za jeho prácu a za jeho otvorenosť. Ďakujem aj za distribúciu prvých kompromisov, práve ich hodnotíme a pracujeme na nich, aby sme boli čo najefektívnejší. Naše stanoviska alebo body boli síce len niektoré, ale veľmi jasné. Je tu otázka zodpovednosti a mechanizmus povinného prerozdelenia utečencov, čo by sa začlenilo do spoločného azylového systému a tieto opatrenia sa majú realizovať aj mimo EÚ, teda zachytenie tokov. Ten, kto sa tu zastaví, nemá právo na vstup do EÚ a tiež spoločné riadenie a tiež aké môžu byť naliehavé opatrenia pre stredno a dlhodobé horizonty, aby sme boli účinnejšie, udržateľná integrácia, hodnotenie podmienok štátov, ktoré by mali zaručiť príjem utečencov. Ale tie, ktoré príjmajú utečencov, by nemali používať migračné toky ako nejakú páku na e, e, vymáne nejakých e, finančných požiadaviek alebo na znižovanie práv týchto prichádzajúcich. Pomoc pre utečencov nie len lingvistická, ale aby mali aj akýchsi kultúrnych asesorov, ktorí by im zabezpečili E, vzájomné pochopenie kultúry a civilizácie aj tých, ktorých príjmajú. A takýmto spôsobom si myslíme, že azylový fond pre migráciu ako aj priebežná revízia VFR sú vyčerpané a potrebujeme taký systém implementácie fondov, ktorý by zabezpečil skutočný príjem a dôstojné životné podmienky utečencov. Zaviazali sme sa k 3 miliardám eur pre Turecko, aby riešili utečencov na ich území, ale musíme byť schopní autonómne, ale zdieľane riešiť e, tento problém, ale nie je to problém, ale mal by to byť systém, aby sme boli pripravení predvídať aj e, budúce migračné toky, ktoré budú jednoducho skutočnosťou. skrátiť e, postup žiadosti projekt modrej karty, ktorý je veľmi pekný, ale ktorý sa takmer nepoužíva. Takže toto sú naše priority a návrhy. Hodnotíme práve kompromis a ďakujeme kolegovi Benifej. Išlo o veľmi citlivú, zložitú a zároveň naliavú prácu. a sme pripravení eh, vypracovať zdieľaný a účinný text. Ďakujem. Terry? Thank you, Chair, for your flexibility. I'm jump- Ďakujem za flexibilitu. Uh, som tu v mene Jean Lambert. Takže dovolte za našu skupinu vyjadriť niekoľko myšlienok. Sme veľmi spokojní s touto správou a podporujeme mnohé aj z pozmeňujúcich návrhov a ďakujeme spravodajcovi za veľmi konštruktívny návrh. Predovšetkým, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré posilňujú úlohu miestnych orgánov a občianskej spoločnosti, to je veľmi dôležitý aspekt, pretože toto bude dôležitý nástroj na podporu vytvárania efektívnej kvalifikácie pre potreby pracovného trhu, pokiaľ ide o utečencov a, a, a uchádzačov o azyl. Čiže ide o zefektívnenie tohto úsilia a sú tu dve e, rôzne pardon, dva rôzne prvky európskej legislatívy, ktoré treba e, skombinovať. Dôležité, aby sme sa nepozerali len krátkodobé, na krátkodobé riešenia, ale aby sme hľadali možnosti zaintegrovania utečencov a, a uchádzačov o azyl aj dlhodobo. Ďalšia vec, ktorú ešte prediskutovávame a o ktorej uvažujeme, je možnosť vytvorenia ďalšieho fondu popri ESF, pretože sme presvedčení o tom, že ak neprídu ďalšie peniaze, môže vzniknúť súťaž medzi existujúcimi programami alebo konkurencia medzi tým programy, ktoré existujú, respektíve medzi tým, čo ešte bude treba. Takže treba, bude potrebné dosiahnuť aj vyšší úroveň flexibility. Takže aj v rámci viacročného finančného rámca bude treba urobiť nejaké zmeny vo vzťahu k tomu, čo sa predpokladalo na rok 2016. Určite si to vyžiada ešte ďalšie e, rozhovory. Ale ešte raz chcem poďakovať spravodajcovi a tešíme sa na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem. Marabico. Marabico to má slovo. Grazie. Ďakujem. Potrebovali sme správu o utečeneckom probléme Zdá sa, že je športom Európskeho parlamentu, že neustále robíme správy v každom výbore, ale za posledné roky sa situácia nezlepšila a je jasné, že ten náš prístup nie je správny, keď e, práve k tejto téme, a ja dúfam, že Európa nechce importovať milióny otrokov, pretože mám pocit, že ideme týmto smerom. Kolegovi Benny Fay by som povedala, že obhajovať ľudí nie je zločin. Keby to bol, tak ja by som sa sama musela obviniť. Ja obhajujem talianských občanov aj nezamestnaných v Taliansku. Podľa mňa spravodajca urobil chybu, keď hovoril s odbormi, s asociáciami imigrantov, so, všetky, so všetkým možným, ale možno sa neplne porozprával e, s nezamestnanými e, z jeho krajiny, e, koľko miliónov mladých Talianov nemá prácu a je veľmi ťažké vysvetľovať týmto mladým ľuďom, E, že ten, kto prichádza z inej krajiny, má právo na prácu a ty nie. Ja neviem, ako by som im to mala vysvetliť. Ja si myslím, že otázku práce by sme mali vyriešiť najprv na európskej úrovni. Je pravda, že na ceste na mori zomiera veľa ľudí, ale je pravda, že aj v Taliansku ľudia umierajú kvôli nezamestnanosti v mojej provincii došlo k x tej e, samovražde človeka, ktorý stratil prácu. Ja by som bola rada, keby sme mali odvahu, aby sme k tejto téme pristupovali pluralisticky. My nie sme populistická strana, ale realistická. Mm, analizujeme situáciu a možno by bolo dobre, keby v našich pozmeňovacích, mojich pozmeňovacích návroch aby sme sa konfrontovali, aby si sa ty konfrontoval aj s realitou, skutočnosťou tvojej krajiny, pretože možno tie naše pozmeňovacie návrhy nie sú ani len rasistické, ale jednoducho sú len výsledkom zdravého rozumu. A k integrácii by sme mali pristupovať inak. Ak chceme import, importovať milióny otrokov alebo celú Afriku sem, tak s tým nesúhlasíme. To, čo hovoríme vždy, a opakujem to aj teraz, hoci to možno nie je najvhodnejší kontext. K imigrácii, imigráciu by sme mali riešiť tam, v krajinách pôvodu, mali by sme selektovať prichádzajúcich, pretože keď prídu tie tisícky a tisícky osoby, len osob len 30 alebo menej bude mať eh, o mesiac štatút utečencov a potom máme tisícky ľudí, ktorí sa E, hýbu po Taliansku, ktorí sú nelegálni utečenci či imigranti. A potom buď pracujú na čierno za nižšie e, mzdy, alebo jednoducho zvyšujú kriminalitu a ohrozujú našu spoločnosť. A keby Európsky parlament pozornejšie počúval tie politické strany, ktoré majú jednoducho vôľu té, e, tému integrácie umiestniť na úroveň zdravého úsodku a rozumu a pristupovať produktívne a realisticky k nemu. Inak tu budeme mať x neužitočnú správu, ktorú, spra- e, ktorú schválime, respektíve ktorú schválite vy. Už sa nikto nehlasí? Pán Benifej môže hneď reagovať na záver. Vstúpenie bez mikrofonu. Ďakujem, pán predseda. Ja by som predovšetkým chcel objasniť niektoré elementy kolegyni Bizoto, keďže správa nie je o imigrantoch, ale o žiadateľoch o azyl, o utečencoch, takže to je iný prístup. Tu nejde o to, aby sme niekoho uvrhli do otrokárstva, otroctva, ale ide o inú situácia a je potrebné rozlíšiť osoby, ktoré sú v takej vážnej situácii, aby sme im zabezpečili medzinárodnú ochranu a, odliši, ochranu a odlišiť ich od ekonomických utečencov. To je jedna z významných tém, ktorú sme sa snažili rozumne a pragmaticky vyriešiť. A veľká časť politických skupín to uznala. Nejde tu ani tak o zdravý rozum, ale ide tu možno aj o väčšinu stanovisk. A bolo by tiež lepšie si správu prečítať, pretože tam jasne hovorí, že nie je žiadna vôľa a treba byť veľmi pozorný, zabraniť riziku postihnúť iné znevýhodnené kategórie. Hovorí predovšetkým o dlhodobých nezamestnaných a o mladých nezamestnaných je to jeden z kľúčových bodov mojej správy. Nemôžeme robiť politiku integrácie utečencov a táto sa nemôže robiť ani integrácia do pracovného trhu, ktorý by, e, ktorá by vytvorila sociálny dumping alebo by ohrozila pracovné podmienky miestnych e, pracovníkov. Rovnako kohezné fondy sa majú využívať tak, aby financie neboli odobraté pre znevýhodnené kategórie. Aby sme proste nestrihali niekde a pridávali na druhej strane. Aj samotný Európsky sociálny fond musí čeliť novej situácie a táto sa ale nemôže riešiť na úkor znevýhodnených Európa musí nájsť spoločné konštruktívne riešenie a nerobiť propagandu na úkor e, voličov a daňových poplatníkov a potom všeobecnejšie poznámky od ostatných politických skupín. Som spokojný s tým, že je tu určitá zhoda a podobnosť názorov. napríklad potreba rýchleho zásahu, potreba posilniť fondy sociálnej kohezie, posilnenie spoločného postupu azylovej procedúry. Samozrejme, ostávajú ešte určité otázky, ktoré sú kontroverzné, o ktorých by sme mohli diskutovať. A budeme k ním mať aj stretnutia tieňových, aby sme sa dopracovali ku kompromisom. Ide o to, aby sme našli rovnováhu medzi kompetenciami a samozrejme nikdy to nemôže e, predpokladať nejakú diskrimináciu, ale aby sme pochopili lepšie, kto má väčšiu šancu nájsť stabilné zamestnanie a mohlo by to byť aj nejakou orientáciou pre integráciu, takže tu potrebujeme nájsť rovnováhu, rovnako ako v otázke financovania. Tam boli tiež rôzne názory na vec, ale myslím, že sa zhodneme na tom, že treba zabrániť takým postupom, ktoré vyšli na úkor z nevyhodnených skupín v Európe. Terminologické objasnenie, komu sa dostane určitá podpora alebo sociálne služby, to treba objasniť aj e, v terminológii sú možno rôzne prístupy alebo rôzne chápania. Napríklad iné témy, ako je podpora miestnych samozpráv, miestnych organizácií a podpora kultúrneho sprostredkovania a poradcov. To sú veľmi dôležité body a väčšina skupín sa zhodla, že je to potrebné a nezávislo od tých citlivých otázok, ako je smer alebo reforma o modrej karte, aj tu máme rôzne názory. Okrem teda niektorých bodov, kde máme rozdielne názory, myslím si, že už je všeobecne zdieľaný postoj a postup väčšiny politických skupín a ja si myslím, že účinne túto prácu dokončíme a vypracujeme užitočnú správu pre Európu a európskych občanov. Potrebujeme aj legislatívnu reformu a lepšie využívanie spoločné využívanie tých najlepších skúseností v, pro, v prospech znevýhodnených skupín, ktoré už boli postihnuté e, krízou minulých rokov. <clears throat> Ďakujem. 30. mája sa bude hlasovať vo výbore. Na plenárku táto správa príde v júli. A teraz môžeme prejsť na ďalší bod, bod 8. Zastúpenie pracovníkov v radách na úrovni rád v podnikoch v Európe. Spravodajcom som ja. Jedna stručná pripomienka na úvod. Pokiaľ ide o túto tému, vidím, že členovia tohto výboru budú úplne nadšený. Vôbec som nečakal, že príde 282 pozmeňovacích návrhov. To som naozaj nečakal po prvej rozpráve k tejto správe. Nebudem sa venovať jednotlivým pozmeňovacím návrhom. Je ich 282, to je príliš veľa. A ja som ich pár predložil, lebo ako viete, počet riadkov je obmedzený a správa sa potom dá ešte vždy dodatočne trošku vylepšiť. Prvá skupina pozmeňovacích návrhov sa týka presne tejto pozície, teda rozšírenia a konkretizácia správy a to je dobrý predpoklad toho, aby sme ešte niečo doplnili, aby sme e, vytvorili teda lepší kompromis. No a druhá skupina pozmeňovacích návrhov je jazykového charakteru. Jazykovo upravuje správu Nie je ťažké ehm, vylepšiť správu na jazykovej úrovni. Je potrebné doladiť pár pojmov, termínov. Tam spolupracujem s tieňovými spravodajcami. No a tretia skupina pozmeňovacích návrhov je veľmi zaujímavá, pretože tam v podstate hovoríme asi toľko, že má všetko ostať tak, ako to je. Mohli by sme ale úplne sa vzdať tejto správy a nevypracovať ju. Ale to asi nie je dobré, pretože e, v nespočetných e, stanoviskách parlamentu a komisie sa hovorí, že sme proti sociálnemu dumpingu a za to, aby sa zamestnanci viac podielali na vedení podnikov a tak ďalej. No a táto správa presne toto má skonkretizovať. Pokiaľ Európa prestane meniť veci a nechá všetko tak, ako je v súčasnosti, tak určite nedosiahneme naše ciele. Štvrtá skupina pozmeňovacích návrhov ma prekvapila do určitej miery. Pripúšťam, že ma to aj pobavilo. 62 pozmeňovacích návrhov, ktoré chcú vypustiť celé pasáže v tejto správe. Keby sme prijali tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré predložili štyria členovia nášho výboru, tak by z mojej správy ostalo asi 40 plus nadpis a všetko ostatné by sa vymazalo a to e, asi vynálezca si nebude želať. No a chcem zareagovať na jednu vec. V, vo výbore pre za zamestnanosť sme sa jednoznačne vysvetlili, e, vyslovili proti e, podniku, ktorý e, pozostáva z jednej osoby. My sme boli proti tejto smernici, ktorá by umožnila obchádzať vnútroštátne predpisy. Keby sme teraz túto pasáž chceli vypustiť z mojej správy, tak vlastne doterajšiu líniu výboru pre zamestnanosť by sme úplne zlikvidovali. Je tu ešte pár pozmeňovacích návrhov, ktoré negujú to, čo je správne, e, to, čo je známe, teda, že e, európske zákonodarstvo v oblasti podnikov musí byť doplnené európskym pracovným právom. V minulosti sme sa dosť dlho hádali o tom, ako zapracovať túto pozíciu alebo tento aspekt do e, návrhov legislatívy komisie. A teraz máme presne na to príležitosť, teraz je na to dobrý časový okamih. No a potom ešte jedna vec. E, pri predstavovaní tejto správy som povedal jasne, že to, čo tu je na stole, to nie je nejaký nejaký socialistický diabolský vynález. Toto už existuje v 18 členských štátoch a v rôznych formách, ale nikto nemá v, v úmysle to harmonizovať, to paušalizovať. Ale má to 18 členských štátov, aj Norsko. Čiže e, určitú právnu formu účasti zamestnancov v dozorných radách. Nikto nechce vytvoriť nejaké európske podnik- podnikové právo. E, ak však členský štát niečo také chce vytvoriť, tak by mal zohľadniť existujúce predpisy o, e, účasti zamestnancov v, dozorných radách. Táto správa je za minimálne spoločné európske normy, teda má ostať v platnosti vnútroštátne právo, ale ak v budúcnosti nejaký členský štát bude prijímať nejaké ustanovenia podnik- podnikového práva, tak potom by tam by, mali byť zahrnuté nejaké minimálne normy, celoeurópske normy o účasti o, e, zamestnancov v radách na úrovni podnikov. Teraz Tom van der Kendelare za EPP. Ďakujem za slovo, vážené kolegy a kolegovia. Pokiaľ celú túto otázku eh, účasti alebo zastúpenia pracovníkov na úrovni predstavenstiev. Myslím, že je to veľmi dôležité. Môže to totiž pozitívne ovplyvniť produktivitu, môže to zlepšiť pracovnoprávne vzťahy v podniku. A pokiaľ ide aj o samotnú zmluvu o, o, zmluvu o EÚ, tak sa tam zdôrazňuje potreba dosiahnuť e, e, pokrok aj cestou splnenia príslušných vnútroštátnych noriem. Takže historicky môžeme povedať, že nastáva rast takéhoto zastúpenia e, pracovníkov na úrovni správnej rady. Španielsko, Holandsko napríklad nemajú takéto možnosti a neznamená to ale, že pracovníci majú menšie práva. Ide v podstate o iný model kolektívneho vyjednávania. A samozrejme prebieha proces konzultácií so sociálnymi partnermi a týka sa to aj príslušných iniciatív zamestnávania. Nie som zástancom nejakých povinných ustanovení. Myslím, že určitá rôznorodosť v európskych štátoch tu existuje. Samozrejme musíme zvážiť, aký by bol ten najlepší spôsob, ako postupovať. Sme otvorení novým podnetom a myslím, že aj iniciat, teda správ, správy z vlastnej iniciatívy môžu byť prospešné v takomto postupe. A som si istý, že sa môžeme mnoho poučiť. Ďakujem. Enrique príde hneď na rad, ale teraz Eduard Martán. No? Som na procedurálnu otázku. No, I'm, I'm, I'm, I'm sorry to disturb you. Prepašte, že vás ruším, ale budem musieť hneď teraz odísť. Musím ísť ešte na minútu ticha do hemicyklu. Ak mi dovolíte, môžem sa vytriť neskôr, ale ak teda nesúhlasíte, tak bohužiaľ sa musím všetkým vám ospravedlniť, lebo op- musím opustiť miestnosť. A prepáčte, že som prerušil rokovanie. V poriadku? Už sa nevrátite? Eduard Martin. Ďakujem, pán predseda, aj spravodajca. Chcel by som povedať, že táto správa musí a má pomôcť e, e, sociálnej a spoločenskej demokracii v našich firmách. Samozrejme, nemôžeme nejakým spôsobom presadzovať povinne aplikáciu tej či ktorej kultúry či modelu, ale mali by sme byť rozhodne účinní a čo to znamená? Pomoc tejto správe, aby lepšie anticipovala, aby sme lepšie konali, aby sme zabránili ekonomickým a sociálnym dramám. Nemôžeme dnes povedať, že všade v Európe, že táto sociálna demokracia sa plne aplikuje, hoci áno, máme právo na vzdelávanie, ale a informácie, ale veľmi často tieto informácie dostávame len cestou mass médií a odbory a pracovníci sú mimo. E, tvoja práca je dobrým východiskom a so všetkými politickými skupinami sa budeme snažiť ju pozmeniť, aby sme navrhli ten či iný model, ale ako dať tú možnosť pracovníkom vzhľadom na ich kultúru a praktiky, aby boli efektívnejší E, vychádzať zo strategických e, rozhodnutí firiem. Treba zdôrazniť otázku vzdelávania, konzultácie, účasti, spolurozhodovanie e, bolo účinné hlavne v severných krajinách. Ja by som to isté chcela, aby to fungovalo všade, ale to tiež závisí od špecifik našich krajín koncept subsidiarity aj mňa. Niektoré pozmeňovacie návrhy prekvapili. Tu nejde o to, že by jedna kompetencia bola vyššia ako druhá, ale máme v viacerých e, európskych krajinách máme prítomnosť nadnárodných, nadnárodných spoločností a my potrebujeme informácie, Nie, aby sme harmonizovali celú sociálnu politiku, to je zložité, ale aby sme sa snažili potlačiť nahor tie práva, tú situáciu, ktorá teraz je. A máme takéto nadnárodné firmy v Európe. K tým Pokiaľ ide o tie podniky, ktoré majú len jednu osobu, tak tam je potrebné postupovať, ako si už povedala, aby e, sme zabránili tomu, že by vznikali firmy, ktoré budú obchádzať platnú legislatívu. Treba tento problém rýchlo vyriešiť. Potrebujeme harmonizáciu, respektíve rovnováhu medzi optimálnou štruktúrou informovanosti, účasti a to je aj cieľ môjho pozmeňovacieho návrhu číslo 177. Tento text, ak bude inteligentne pozmenený, môže byť nástrojom, aby sme vylepšili našu demokraciu, aby bolo lepšie počuť hlas našich pracovníkov. Ďakujem a teraz má slovo Amžad, Amžad Bashir. Now you and I... Pán predseda, vy a ja máme svoje skúsenosti, ale myslím, že toto nie je vec na zasmiatie. Ako vidíte, z predložených návrhov, aj z tých, ktoré som predložil ja, ale aj mnohí ďalší členovia tohto výboru, návrhy, ktoré v texte prinášate, sú pre mnohých z nás tu prítomných sú proste nepriateľné. Z tých 282 pozmeňujúcich návrhov 61 sa týka vypustenia textu. E, snažil som, hľadal som teda možnosti poskytnúť nejaké užitočné pozmeňujúce návrhy, ale väčšinou sa bol teda dozvedel, že to, čo navrhujete, často nie je vhodné a dokonca ani nie je realizovateľné na úrovni EÚ. Pokúsim sa začať tými pozitívnejšími. V pôvodnom texte, v úvodných ustanoveniach sú veci, ktoré sa dajú podporiť, napríklad úvodné ustanovenie D, kde sa hovorí o tom, že Rôzne formy účasti zamestnancov na úrovni spoločnosti existujú v 18 členských štátoch EÚ a v Norsku a z dôvodu svojho príslušného hospodárskeho a sociálneho vývoja v minulosti sú však veľmi rozdielne. A toto je práve ten jadro problému, pán predseda. 10 členských štátov nemá úpravy v tejto oblasti a tie štáty, ktoré majú, tak tam medzi nimi sú obrovské rozdiely. Takže aká smernica, ktorú by ste navrhli, keby aká by mala byť, aby e, dokázala vziať do úvahy všetky tieto rozdielnosti, tak to je dosť záhadná vec. Okrem toho vzdelanie správnej praxe, ako by to bolo m, mm, asi z môjho hľadiska a, a v rámci EKR by to bolo asi celkovo akceptovateľnejšie. Ale pozrime sa niektoré ďalšie myšlienky, s ktorými prichádzate v texte. Napríklad, zástupca E, pracovníkov by mal mať rovnaké pravomoci ako manažéri a vlastníci. A vieme, že aj my tu máme v parlamente zamestnancov. Navrhujete teda vašim zamestnancom tu rovnaké právomoci, aké máte vy tu v parlamente? Asi by ste nesúhlasili, aby, zamys- aby namiesto vás hlasovali e, potom vo štvrtok e, na plenárke. A asi máte na to nejaký dobrý dôvod. Takže nesúhlas. nemôžem nepovedať, že by som nesúhlasil s tým, že e, je správne a môže to byť na prospech, keď sa pracovníci zúčastnia zasadnutí predstavenstva v podniku. Ako bývalý vlastník podniku e, viem pripustiť, že to dáva zmysel a je dobré, ak e, sú prítomní aj zamestnanci na takomto rozhodovaní a môže to byť na prospech fungovania podniku, ale nakoniec to E, proste nemusí mať úplný vplyv na to, ako bude riadený podnik. Myslím asi, mm, viete, kam sa uberám. V Spojenom kráľovstve sa tieto aspekty neregulujú a funguje to celkom úspešne aj bez regulácie. A asi tu v Bruseli by sme nemali povedať nejaké firme v grovstve Jokša, ako má štruktúrovať. E, e, zloženie svojho predstavenstva. Takže práve by to smerovalo k opačnému niečomu, než čo od nás očakávajú občania na úrovni EÚ. Proste tento typ prístupu, ktorý tlačí Britániu práve smerom ku exitu. A viaceré členské štáty vlastne tiež dostáva pod tlak takýto prístup. Takže tiež si myslím, že toto by malo zostať v kompetencii členských štátov. Pán Handel, neexistuje nejaký európsky model pre zastúpenie pracovníkov na, v predstavenstvách podnikov. Vlastne to, čo vy navrhujete, je v podstate nemecký model, ktorý by asi nesedel všade v Európe. Veľmi dúfam, že vaše kompromisné pozmeňujúce návrhy teda dosť podstatne zmenia váš pôvodný návrh, pretože ináč by to potom vyvolávalo dosť vážne obavy. Ďakujem. So, Enrique... Enrique Calvešambon sa ešte nevrátil. Um, pani Reintke. Ďakujem za slovo. Dovolite, chcel by som veľmi nesúhlasiť s predrečníkom, pretože si myslím, že Európska únia to je nielen z členských štátov, ale že Európska únia má úlohu regulovať niektoré oblasti politiky a Spojené kráľovstvo je súčasťou EÚ. A myslím, že zastúpenie pracovníkov to nie je len preto, aby sa zabezpečili sociálne práva pracovníkov EÚ, ale ide aj o vnútornú reguláciu trhu, pretože chceme E, posilniť demokratické riadenia a správu, tak potom v rámci toho EU, vrátane britských občanov, by, teda, e, by to bolo na prospech. Som presvedčená o tom, že keď sa pozrieme práve na obavy so subsidiarity alebo obavy z rôznych možností prístupu, ktoré existujú v rámci EÚ v členských štátoch, tak Európska únia práve že sa zaoberá týmito témami Áno, sú tu rôzne modely v rôznych členských štátoch a dokonca aj na regionálnej úrovni. A práve preto si myslím, že musíme urobiť tento krok, pretože je to nielen otázka sociálnych práv, ale aj otázky vnútorného, je to otázka vnútorného trhu a nakoniec aj demokracie. Ak sa pozrieme na realitu, už sme videli, že hlavne v časoch krízy podniky so silným zastúpením pracovníkom dokázali byť pružnejšie, životaschopnejšie a práve toto máme záujem. A môžeme hovoriť práve o pozitívnom vplyve, aký by toto mohlo mať na dosiahnutie cieľov e, programu ako Stratégie 2020. Takže naša politická skupina podporuje výrazne e, tento návrh pokiaľ ide o zastúpenie pracovníkov na úrovni predstavenstiev a pokiaľ ide o rovnoprávnosť týchto predstaviteľov e, pracovníkov, e, aj toto podporujeme, pretože keď sa spolupracuje a spolupracuje konštruktívne pri hľadaní riešení, tak by ste naozaj mali mať rovnakú úroveň, rovnakú právomoc, aby ste mali možnosť e, hľadať riešenia. A nakoniec e, som presvedčená aj o tom, že naše pozmeňujúce návrhy sa snažili e, toto veľmi zdôrazniť. Tu nie ide len o otázku toho, že pracovníci budú nejak zaangažovaní na úrovni predstavectiev, ale ide aj o to, aby sa poukázalo na rôznorodosť e, medzi pracovníkmi v podnikoch a chceme posilniť práve aspekty radovej rovnosti, ale aj zastúpenie predovšetkým mladých ľudí, pretože veľmi často aj stážisti a vôbec mladí ľudia, ktorí pracujú vo firmách, tak nie sú dostatočne ocenení z hľadiska možností, ktoré by dokázali poskytnúť podniku. A preto tu máme tento materiál, ktorý prekladá pán Handel. A na záver ešte mi dovolte povedať, že aj pokiaľ ide o mojich ehm, pracovníkov, ktoré teda v mojom štábe, je tam veľmi nehierarchický prístup, ako to funguje a povedala by som, že momentálne veľmi podporujeme tento návrh. Ďakujem. Dankeschön, EFDD, Laura. Ďakujem EFDD, Laura Adžea. Tu už nie je. Pán Martan. Merci. Ďakujem, pán predseda. Vypočul som si všetky vaše ústne upozornenia, že je to len návrh, ktorý sa nebude na silu presadzovať. Išlo by o správu, aby sme zabezpečili minimálne zastúpenie pracovníkov tak v európskych, ako aj cezhraničných či národných spoločností členských štátov EÚ, ale aj tomu je tu diskusia, lebo niektorí si to interpretujú úplne naopak. My si myslíme, že pracovníci majú byť informovaní a majú sa zúčastňovať rozhodnutí, to je jasné. Pretože veľmi často v výrobných halách sa vyriešia problémy, ktoré nie sú schopné vyriešiť inžinieri. Ale je tu istá pochyba o tom, čo vy pred, predkladáte ako nevnútiteľný model, že aby boli pracovníci e, súčasťou správnych e, rád, tak hovorím nie. A je, citujem pána Martena, on povedal, my chceme vplývať na strategické rozhodnutia firiem a hovorí úplný opak toho, čo by on chce vnútiť strategické rozhodnutia. Dokonca to aj preukázal tým, že naše firmy ako keby vzal ako rukojemníka. A e, týka sa to len veľkých firiem, malým, malých nie. Ale môže to mať naozaj negatívne dôsledky, hlavne v tomto období veľkého ekonomického a sociálneho napätia. Videli sme e, želané e, blokovanie odbormi a čo to prinieslo e, vymiznutie niekoľkých veľkých francúzských firiem, alebo jednoducho to prinieslo obyčajnú delokalizáciu. A ten Európsky globalizačný fond e, musí potom zasahovať. Zásah EÚ do národných práv, čo by ste vy vlastne chceli, je podľa nás by bolo e, len e, nadmernou interpretáciou alebo prehnanou interpretáciou práva kompetencií EÚ a naše priateľky feministky vnútené kvóty žien v správnych radách <clears throat> nie je odôvodnené ani ekonomickou efektívnosťou či účinnosťou, ani meritokraciou. Podľa mňa je to uražajúce vnúcovať eh, kvóty žien. Samozrejme máme veľmi účinné, veľmi efektívne a veľmi šikovné šéfky firiem a oni nepotrebovali kvóty na to, aby sa presadili. Enrique calvé je späť. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pochopenie teda a aj trpezlivosť. A teraz budem pokračovať po španielsky. K tomuto textu chcem poukázať, že účasť pracovníkov v korporatívnych orgánoch je symptómom spoločnosti, ktoré fungujú lepšie a je to znak spoločnosti, ktoré dosiahli vyššiu úroveň integrácia a rozvoja. A preto tento princíp absolútne podporujem a sústredím sa na tri bloky pozmeňovacích návrhov a tieto budem rozvíjať potom na schôdzach s tieňovými a tak ďalej. A sú to usmernenia, ktoré inšpirujú nielen môj postoj k tomuto textu, ale aj sú to myšlienky mojej politickej skupiny. Ubezpečujem vás, že ak vy ste sa možno zabavili, keď ste si určité veci prečítali, tak ja vás môžem ubezpečiť, že naša politická skupina skôr zosmutnila, keď určité veci musela konštatovať. Mm, Ocek 1, účasť pracovníkov v správnych radách. Už len titul naznačuje určite obmedzený prístup eh, k princípu my síce myšlienku podporíme, áno, sme legislatívny orgán, my nepredkladáme požiadavky, ale stanoviska a či ale nemyslíme si, že by účasť pracovníkov by sa mala obmedziť len na dozorné rady. Existujú aj iné ďalšie modely, a v tomto bloku budeme obhajovať, že tá účasť má byť na adekvátnej úrovni. Čo to znamená? Je jasné, že účasť pracovníkov je želateľná a treba jej napomôcť, ale závisí od určitých veľmi rozdielných faktorov, či už e, vychádzajúc z kultúry, skúseností a odborárskej siete, od podnikateľskej siete a od výrobnej siete. Nie je to isté mať e, malé firmy s 50 a viac zamestnancami a malé hotelierské firmy. Závisí to od kultúry, od histórie, aj od klímy istých pracovných trhov, ktoré nie sú homogénne ani v rámci jedného štátu. To všetko treba brať do úvahy. Aj mm, právnu históriu, pokiaľ ide o právo e, firiem a obchodný zákonník a tak ďalej. Musíme to urobiť flexibilne, inteligentne, aby to fungovalo v každom takomto prostredí. Ide o zastúpenie pracovníkov sociálnej zložky. To musí existovať a musí mať svoju váhu aj názor, ale v žiadnom momente by sa to nemalo zamieňať s riadením firmy, ktorej zodpovednosť má jasne spadať na manažment. Teda nielen preto, aby ten aby to riadenie firmy bolo účinné, ale aby nikto neválal zodpovednosť na pracovníkov a odbory v čase, keď e, by to nefungovalo dobre. A to je preto, som zaviedol takú vec. Odborom som povedal, dobre, budeme zasahovať, vplývať, ale kto je zodpovedný za riadenie firmy, to je podnikateľ, to je manažment a to musíme jasne zadefinovať taká druhý sektor alebo druhá časť požiadavky či pripomienky k, k aktualizácii súčasných platných e, smerníc e, zastúpenia pracovníkov v korporátnych e, orgánoch. Treba to aktualizovať a zlepšovať. To je jasné. A čo tu môže urobiť Európa? môže odporúčať, stanoviť určité benchmarky, môže pomôcť a ukázať cesty, ako to môže lepšie fungovať. Ale bude e, dôležitý problém aj pre moju skupinu, pokiaľ zachádza právny základ, ktorý umožňuje konkrétny zásah na pracovné trhy zo strany komisie a to pre nás vôbec nie je jasné. Ak by sme boli príliš ambiciozní a ak tento bod neobjasníme, tak e, cieľ tieto správy to potom môže oslabiť. A tretia skupina myšlienok. Aký právny základ by umožnil ísť tam konkrétne a tak ďaleko? Myslím, že nie sme jediní, ktorí sme povedali, že je naozaj veľa, veľa, veľa odsekov, ktoré sa nemôžu aplikovať bez toho, aby sa e, najprv preštudoval právny základ, ktorý by to umožnil, ale aby sa aj preštudovala taká dôležitá vec, ako je ak touto smernicou chceme zabezpečiť právo ktoré podľa mňa rozhodujúce. Princíp účasti pracovníkov v korporatívnych orgánoch e, firmy napríklad no, v mnohých aspektoch. Ak chceme tento princíp zabezpečiť a univerzalizovať ho a chceme stanoviť európsky rámec a kam by nám sa priniesol alebo priviedol ten právny základ, alebo chceme priamo zasiahnuť na konkrét, v konkrétnych aspektoch smerníc, v aspektoch, ktoré nie sú univerzálne v Európe. Ďakujem. Prepač, Enrique, toto, ehm, čo som ti naznačoval, E, bolo časové obmedzenie 7,5 minúty si hovoril, to je príliš dlho, nemalo to politický, politický dôvod, že som ťa prerušil. Teraz z mojej strany na záver pár pripomienok. Prosím všetkých zúčastnených ešte raz, aby čítali, pretože e, keď nebudete čítať, tak to nepôjde. Mnohé veci, ktoré ste tu tvrdili, tam vôbec v tej správe nie sú. Prvá vec, Enrique Calve jambon Tu vôbec nejde o právny základ. My sa tu nepohybujeme na legislatívnej úrovni. Ide tu iba o iniciatívnu správu, ktorá chce komisii povedať niečo, respektíve požiadať ju, aby niektoré mm, opatrenia v budúcnosti pri tvorbe podnikového práva zohľadňovala. Po druhé, v návrhu správy je vyslovene napísané, že právo eh, manažmentu na riadenie podniku sa tu vôbec nespochybňuje ani neobmedzuje. To, čo my navrhujeme, nie je záväzné, ale ak sa to využije, tak nejde o to, aby sa tu nanúcoval nejaký dominantný model, pán kolega Martán. Chceme vytvoriť minimálne štandardy, ktoré nemajú spochybniť národné právo, ale pán Amjad Bashir, keby sme podľa tohto vášho mota postupovali v Európe, tak by sme museli aj v iných oblastiach jednoducho našu prácu ukončiť. Kedy si neboli napríklad Európske zamestnanecké rady a potom vznikla smernica spoločne sme sa o to snažili, všetky tri veľké inštitúcie na európskej úrovni. Ak vždy povieme pri právach e, zamestnancov, že je to nerealizovateľné, tak potom sa môžeme rozúčiť so sociálnou Európou. Ak ale chceme nejakú európsku právnu substanciu, samozrejme nemôžeme oslabovať účinnosť e, vnútroštátnych predpisov, predpisov v oblasti spolurozhodovania. Ak sa tak stane, tak máme problém na európskej úrovni. Nemôžeme pripustiť, aby existovali e, národné subsidiárne systémy, ktoré sa budú zneužívať, pretože chýba európska regulácia, budú sa zneužívať proti právam zamestnancov. Nikto nebude Belgicku teraz vnúcovať nejakú formu spolurozhodovania tom. Nič nebudeme vnúcovať Belgicku, niečo, čo Belgicko nechce. Ak to tam nezodpoveda sociálnej kultúre, tak nebudeme nič vnúcovať ani Belgicku, ani inej krajine. Ale ak sa rozhodneme niečo robiť, tak chceme európske minimálne normy, ktoré bude potrebné dodržať ako minimum. Niečo menej ako tieto normy nebude môcť existovať. Teším sa na diskusiu, určite bude napínavá. Túto správu budeme 15. júna predkladať vo výbore pre zamestnanosť. Dúfam, že dosiahneme nejaké dobré kompromisy. Dúfam, že získame väčšinovú podporu s tieňovými správodajcami. Samozrejme sa budeme rozprávať o tom, čo táto správa chce povedať alebo nechce povedať. Na to budeme mať dve kola. Potom predložíme kompromisné návrhy a uvidíme, kam sa s tým dostaneme. Ďakujem. Tým by sme to ukončili na mm, dnes, e, teda dnešné predpoludnie. Budeme pokračovať o 15. hodine, bude sa hlasovať. Dobrú chuť k obedu.